Kolegovia, ďakujem, že ste prišli. Predseda Moraes dnes popoludní nebude predsedať, budem ja. Výbor Libe, prvý bod, prijatie agendy. Takže nech sa páči, vyjadrite sa, či budeme meniť návrh programu. Bod 12 zmena asistenčných a školiacich programov na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie 2021 až 2027. Je to program Pericles. Tento bod sa odkladá. Dúfam, že nikto proti takéto zmene nemá námietky. Takže takto, agenda sa takto pozmenila. Lingvistický profil tohto popoludnia Tlmočenie bude dnes vo všetkých jazykoch okrem galčiny a zajtra ráno všetky jazyky okrem chorvačtiny a galčiny a popoludní opäť všetky jazyky okrem chorvančiny, galčiny a maltčiny. No teraz koordinátory odporúčania podľa pravidla 201, odobrenie koordinátorov. písomný postup z 19. novembra 2018, nominácia spravodajcov Claude Moraes, predseda výboru Liby bol nominovaný ako spravodajca na návrh nariadenie, ktoré mení nariadenie Rady 539 2011 Ide o víza pri prekračovaní externých hraníc a budú, je tu o tie národy, národnosti, ktoré sú vyňaté z vízovej povinnosti a súvislosť s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ. Sophie Intveld bude monitorovať pracovnú skupinu právny štát a boj proti korupcii v EÚ, špecifická situácia v, na Malte a na, a na Slovensku. Ehm, López Aguilar, ja budem vašim spravodajcom o správe z vlastnej iniciatívy Humanitárne víza. Spomínam tu aj otázku komisii o základných právach ľudia afrického pôvodu v Európy po rozhodnutí koordinátorov z 27. decembra Odtedy sa robí práca, aby sa pripravilo uznesenie Líbe o základných právach týchto ľudí. Je to ústne predkladaná otázka a dohodla sa medzi politickými skupinami. Predloží sa to na konferenciu predsedov, aby sa to zaradilo na decembrovú plenárku s rozpravou. Toto uznesenie bude v súlade s pravidlom 121. Dúfam, že toto rozhodnutie koordinátorov bude odobrené, výbor ho odobrí, nie sú žiadne námietky? V poriadku. A delegované a implementujúce akty. Ide tu o oznámenie týkajúce sa implementujúce rozhodnutie systému Entry-Exit. Ide to nariadenie, informácia, ktorá bude poskytnutá z, z Európskeho parlamentu členským štátom, dokumenty, ktoré treba pečiatkovať pri cestovaní ETIAS a čo sa týka špecifikácie technických riešení na prepojenie ústredného centrálneho bodu s prístupom do ETIASu, do jeho centrálneho systému, potrebujeme technické riešenie, aby dáta Europolu a členských štátov sa mohli skombinovať. Ďalej tu je príloha k implementujúcemu rozhodnutiu komisie a tu ide o použitie otlačkou prstov a tvári, portrétov tvári, biometrický systém v súvislosti so systémov entry-exit, špecifikácie a podmienky. Ide tu o web service systému entry-exit, vstup-výstup a požiadavky a opatrenia. Interoperabilita medzi systémami entry, exit a vízovými systémami. Takže je tu základný akt, nariadenie, ktoré stanovuje systém vstup-výstup, kde sa zaregistrujú vstupy a výstupy a dáta o vstupoch a výstupoch tretí, na, na príslušníkov tretich krajín a ďalej sa ním stanovujú podmienky vstupu do EES a takisto je tu implementujúci akt v súvislosti e, so Schengenom 67 z 2008 a ďalšou normou. Tieto implementujúce akty boli odkomunikované všetkým poslancom výboru LIBE listom z novembra, z 23. novembra. A je tu interná lehota e, na návrhy, námietky ak si akýkoľvek člen tohto výboru želá vzniesť námietku, nech sa páči sekretariátu do 4. decembra do poludnia môžete vzniesť od námietku. A čo sa týka elektronického hlasovania, zajtra 9.15 sa bude hlasovať. Takže keď zajtra prídete, prineste si elektronické karty na hlasovanie. Na hlasovanie. A teraz eh, k, naš, k našmu programu. Bod 3 na programe. Interný organizovaný zločin, posúdenie situácie, prezentácia pán Filip Amen, ktorý je z, um, z útvaru pre stratégie voči uh, zločinu na internete in, Europol. Takže bude to vlastne o internete, a Europole, toto posúdenie um, Europolom je jedno z základných krokov, ktorý Europol robí, aby posúdil kľúčový vývoj a opatrenia proti zločinom na internete. Za ostatné roky takisto sa budú identifikovať trendy a poskytovať odporúčania. Dostanem, dostane slovo pán Men a na roky 2018 a ďalšie roky. Tu bude táto prezentácia. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za príležitosť, že tu môžem odprezentovať výročné strategické posúdenie organizovaného zločinu na internete. Je to publikované e, ročne ako vidíte, ako ste spomenuli, je to jedinečné v zmysle, že tu ide o stanovenie trendov v počítačových systémoch, aké zločiny sa tu páchajú. Robíme to v kooperácii s akademickými e, platformami a s ďalšími platformami. Dostávame informácie od partnerov, ktorí poskytujú zároveň aj odporúčania pre orgány činné v trestnej činnosti, pre tvorbu politík v rozličných oblastiach. Toto je len prehľad, ako vlastne vzniká takýto, takáto výročná správa, takáto posudzovacia správa. Toto sú kľúčoví partnery v oblasti orgánov činných trestnej činnosti. Používame aj naše tri poradné skupiny, internetová bezpečnosť, informácie a poskytovateľia e, komunikačných kanálov, takisto výskum. Zaoberáme sa rozličnými oblastiami, sústreďujeme sa na nasledujúce. Európania vedia, že Europol dostal mandát, aby bojoval proti zneužívaniu detí na internete, aby bojoval proti zločinom, ktoré využívajú počítačové siete. A ide tu aj o kvantové počítače a podobné vysokotechnické a exotické témy. Ak chcete, môžeme aj do týchto zabrdnúť. Ale pred dvoma mesiacmi sa um, začalo zhromažďovanie údajov do súhrnu, kde budú aj trendy a stratégie usmernenia. Smernica GDPR o ochrane osobných údajov bol veľmi dôležitý e, krok k ochrane súkromia osôb. E, používame túto smernicu, pretože sa očakáva, že orgány činné v trestnej činnosti budú čeliť zvláštnym výzvam. To napríklad pôjde o porušovanie bezpečia údajov a my, Europol, musíme mať e, pevné stanovisko, musíme mať výskumy a vedieť, o čo ide, aby sme mohli bojovať proti takejto trestnej činnosti. Ďalej. Snažíme sa e, zautočiť na zneužívanie internetu, najmä dark web, Podarilo sa nám e, uzavrieť e, dve hlavné platformy na Darknete, Alphabay a Hansa. A ďalšia, tretia vec sú kryptomeny, ktoré sa stávajú jedným z bežných platidiel, legitímnych platidiel a Ide tu aj o to, či bude existovať legitímny platobný mechanizmus, pri ktorých sa budú využívať kryptomeny. Niektoré sa stávajú cieľmi pre e, tých, čo páchajú trestnú činnosť. Teraz máte zobrazených 8 kľúčových ohrození. Ransomware je stále kľúčovou hrozbou. Ide o vyžadovanie výkupného za návrat e, odcudzených dát Zločinci využívajú váš vlastný počítač a vaše vlastné zdroje, aby e, dolovali kryptoménu elektronickým spôsobom? Z hľadiska trestnej činnosti to je menej rizikové a stojí ich to menej úsilia, ak využívajú počítače iných ľudí. Na trhu, sivom a čiernom trhu, sa, dá kúpiť, e, sa dajú kúpiť nástroje, dokonca prenajať alebo služby, ktoré vám im potom poskytujú možnosť zaútočiť na útok, úto, e, dáta alebo útočiť na web stránky, ktoré potom spadnú. A toto sa stáva veľkým problémom, pretože pre malé za malý poplatok alebo dokonca zadarmo sa dajú prenajať alebo zadarmo používať takéto nástroje, či už z finančných alebo politických motivov je možné si na um, dark webe kúpiť, pokutnom trhu internetovom kúpiť takéto nástroje. Ďalej je tu problém s čipmi a PIN. Je to zločinnosť súvisiaca s kartami chránenými PINom. Karty, ktoré platia sa v eurách a karty, ktoré sa používajú v iných menách, aj tu je priestor pre trestnú činnosť. Kryptomeny Bitcoin, posledný krát sa predával za 19 tisíc dolárov, už sa blíži koniec ťaženia bitcoinov a preto sa teraz trestná činnosť zameriava na majiteľov kryptopeňaženiek Sociálne inžinierstvo skôr znamená hekovanie operačných systémov. To je vstupná brána pre zločincov. Je jednoduchšie obísť ľudské kontroly než technické kontroly, takže pokutný web, dark web je stále veľkou hrozbou, pretože sa tam presúva aj tradičný, tradičný typ zločinnosti, aj napríklad e, zneužívanie detí za využitia počítačových sietí a komunikačných nástrojov pri e, distribuovaní e, pornografie súvisiacej, súvisiacou s týmito zneužívaniami detí. Ďalej, budeme hovoriť o trestnej činnosti, ktorá sa pácha na počítačových sieťach Vieme, že najdôležitejším ohrozením je ransomware, to znamená e, výkupné, ktoré žiada sa za odsudzené dáta. Treba robiť prevenčné kroky, informovanosť o svetu. Rozličné typy útokov súvisia so sociálnym e, stvom. Často sa využívajú spamy. Žiada sa od ľudí, aby klikli na nejaký link a tento link je potom vstupnou bránou aby sa nainštaloval škodlivý software, teda malware, ktorý potom môže vo vašom počítači ťažiť e, kryptomeny alebo za, e, umožňovať zločincom, aby zarábali peniaze nejakým pokutným spôsobom prostredníctvom vášho počítača. Ďalej pozorujeme určité e, geografické oblasti na základe dát. Vieme, že zo západnej Afriky sú podvodníci, ktorí migrujú do počítačového priestoru a zameriavajú sa na Európu a jej infraštruktúru svojimi e, zločinmi. A vlastníci kryptomien a výmenných e, platform, na ktorých sa vymieňajú kryptomeny, sú teraz e, cieľmi týchto zločincov. Konvergencia počítačov a terorizmu tu ide o to, že teroristi si stále zvyšujú svoju spôsobilosť využívať počítačové siete, šíriť propagandu. A za ostatných 12 mesiacov sa vývoj pohyboval týmto smerom. Špecificky sme sa zamerali aj na počítačovú dimenziu, dimenziu počítačových sietí. V súvislosti s islamským štátom IS sú naozaj efektívni pri využívaní internetu na šírenie svojej propagandy, ale aj na iné iné činy súvisiace s počítačovými sieťami. Keďže sme úspešne e, zasiahli na Hanse alebo na ďalších platformách e, temného trhu, temného webu, dark web, Pozorovala sa fragmentácia, roztrieštenie tejto scény. Niektorí, čo tam pôsobili, sa presunuli inde. Niektoré kanály, ktorými prebiehali dáta, a ktorými sa predávajú služby a tovary. Na Darknete súčasťou tohto všetkého je drogová scéna, čiže tradičné, tradičná trestná činnosť, ktorá sa deje na internete, je predaj a distribúcia drog. Ďalšou témou, o ktorej chcem hovoriť, ako som spomenul predtým, je úloha EMV. V Európe vidíme zločinnosti, e, zločinnosť alebo trestnú činnosť, ktorá sa týka e, platobných kariet, card not present, typ zločinnosti. Je to naozaj dobre zorganizované, keď sa vykonávajú platby s ukradnutými údajmi z kariet na internete, čiže s virtuálnymi kartami. Vidíme špecifické útoky proti e, hotovostným automatom ATM, kedy vznikajú napríklad falošné firmy, ktoré sú čoraz väčšou hrozbou pre orgány činné v trestnej činnosti. Je to výzva telekomunikačné súvislosti. Ďalej, zneužívanie detí, sexuálne zneužívanie v súvislosti s počítačovými sieťami. Títo páchatelia sú veľmi efektívni pri svojej činnosti, pretože využívajú nástroje šifrovania a používajú legálne platformy, takže je to zasa výzva pre orgány činné v trestnom konaní. Treba naozaj vyšetriť tieto zločinné skupiny tak, aby bolo možné im dokázať trestnú činnosť a niektoré komunikačné platformy distribujú materiály, pri ktorých sa uh, zneužívajú deti. Často tieto nástroje sa využívajú a predstavujú problém pre orgány presazovania práva. Takže my tu nechceme len popísať situáciu, ale chceme predniesť za určité odporúčania pre policajné orgány a taktiež chceme informovať zákon, zákonodárcov. Chceme vypracovať odporúčania aj pre priemysel. Myslím si, že kľúčovým je vytvoriť sieť spolupráce pre boj s zločinnými sieťami. Je treba si vymeniať informácie, spolupracovať je treba samozrejme aj právny rámec na tieto opatrenia. Čo sa týka kybernetických eh, zločinov, tak tam máme zlo, predovšetkým trestné činy e, s nízkou hodnotou a s veľkým objemom. Nemáme tam zdroje na vyšetrenie tejto kriminality. Musíme sa sústredovať predovšetkým na prevenciu, na šírenie osvety. A čo sa týka policajných orgánov, tí by sa mali sústredovať na e, trestnú činnosť, e, kde ide o veľkú hodnotu. Takže takáto by mala byť stratégia ktorú by e, mali sledovať všetci partnery v tejto oblasti, predovšetkým čo sa týka boja proti e, zločinnosti v, na Darknete. Sú tam rozvíjajúce sa technológie, s ktorými máme čo dočinenia, musíme ich sledovať, zistiť, ako fungujú, aby sme taktiež mohli lepšie fungovať v rámci vyšetrovania, v rámci prevencie. No a ešte na záver Chcem povedať, že kryptomeny sa teraz stávajú bežnými a preto policajné orgány taktiež musia rozšíriť svoju expertizu v tejto oblasti. Ďalej, už sa dostávam na koniec prezentácie pomaly. Chcem povedať, že situácia nie je len negatívna. Keď sa pozrieme na to, ako to vyzerá, tak máme aj veľa úspešných príkladov spolupráce medzi rôznymi orgánmi presadzovania práva. Mali sme rôzne úspešné operácie eh, aj v súčinnosti s priemyslom. Takže je tu veľa rôznych príkladov. No a určitým spôsobom sa dá povedať, že môžeme byť aj hrdí na to, čo sme dokázali, ale určite by sme nemali zaspať na Vavrinoch, pretože sa situácia stále vyvíja, je treba byť ostražitý a proaktívny. Musíme naďalej rozvíjať našu súčasnú spoluprácu, musíme ju aj rozširovať, ale musíme vytvárať aj nové spôsoby spolupráce. Tu máte ženskú ruku, Napríklad eh, tým chcem povedať, že chceme lepšiu vyváženosť medzi zastúpením pohlaví, aj v kybernetickej oblasti a taktiež ako lepšie využívať eh, stroje. Táto správa je verejne dostupná. Dokonca je to aj QR kód, takže môžete si ju eh, stiahnuť. Je to asi 80 strán. Prosím, pokiaľ vás to zaujíma, prečítajte si ju. Sú tam rôzne kapitoly, rôzne témy. Takže prosím, pozrite sa na ňu. Ďakujem. Ďakujeme za vašu prezentáciu a súvisiace vysvetlenia, ako som povedal. Teraz by mala prebehnúť diskusia. Vidím, že pán Zábor, pardon, Zdechovský sa chce vyjadriť. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za zaujímavú prezentáciu. Ja každý rok veľmi rád sledujem, akým spôsobom túto správu prezentujete a vždy sa na ňu svojím spôsobom teším, pretože človek tak získa lepší prehľad o tom, čo sa naozaj v Európskej únii deje v oblasti kybernetickej e, zločinnej e, trestnej činnosti. Chcem sa opýtať na pár vecí. Zajímalo by ma, akým spôsobom prebieha spolupráca. Máme tu spoluprácu v oblasti skupín, ktoré šíria detskú pornografiu. My sme v tom, tento rok zaznamenali od niektorých neziskových organizácií, že stále viacej na európsky trh preniká detská pornografia z azijského trhu. Nárůst říkají, že je až niekto Dokonca ten nárast v raj je niekoľko stonásobný vraj, takže mňa by zaujímalo, či táto informácia je pravdivá, prípadne či sa darí napríklad s čínskou políciou alebo spolu s čínskou políciou úspešne bojovať proti týmto systematickým mafiánskym praktikám niektorých čínskych alebo iných eh, juhovýchodných juho východných juhoazijských gengov. Chcem sa ešte opýtať, aká je úspešnosť e, chytenia alebo polapenia zločincov, ktorí pomocou rôznych falošných adries a odkazov potom stiahujú kryptomeny z účtov európskych používateľov. Vy ste hovorili, že stále viac skupín pochádza z tzv. západnej Afriky. Podľa informácií, ktoré mám ja od Českej policie, spolupráca s mnohými štátmi je veľmi zlá a schopnosť od nich získať relevantné informácie je na veľmi nízkej úrovni. A tretia vec, na ktorú sa chcem opýtať, vo všeobecnosti pôsobenie hekrov z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Napríklad v Českej republike sme zaznamenali stále väčšie aktivity ruských hackerov, ktorí sa snažia preniknúť do kritickej infraštruktúry alebo sa snažia získať údaje českých firiem Ako sa vám darí bojovať proti tejto zločinnosti a akým spôsobom existuje alebo neexistuje spolupráca medzi štátmi. Ďakujem za odpovede. Ďakujem, pán Zdechovský. Ešte nejaké ďalšie otázky? Niekto sa chce ešte vyjadriť? Pokiaľ nie, tak pán Erman, môžete sa vyjadriť. Ďakujem opäť za slovo, ďakujem za tieto otázky. Prejdem si aj poznámky. Vy ste najprv sa pýtali na spôsoby spolupráce. No už dá sa povedať, že toto je náš veľký úspech Europolu. My sme boli úspešní pri poskytovaní spravodajskej spolupráce, ale taktiež sme vytvorili platformu, na ktorej mohli spolupracovať rôzne strany a darilo sa nám úspešne podporovať vyšetrovania a spoluprácu v tejto oblasti. Taktiež sme spolupracovali s priemyselnými partnermi, s akademikmi. Takže áno, sledujeme stratégiu spoločnosti, ako je napríklad Airbnb. Máme na úrovni Europol vytvorenú platformu a taktiež, čo sa týka právneho rámca, rámca na ochranu údajov, tam sme vytvorili veľkú mieru dôvery, pretože spravodajské informácie, ktoré sa dostávajú z členských štátov, tie nám nepatria a Myslím si, že tento model celkovo je veľmi úspešný. Všetky zúčastnené strany sa tam môžu stretnúť a potom tam prebieha úspešné vyšetrovanie, ale zároveň je tu oblasť prevencie, šírenia osvety. Tam taktiež um, sme zaznamenali úspech. Mali sme niektoré iniciatívy, kde sme spolupracovali napríklad uh, s holandskou policiou pred dvomi rokmi. Sme to začali spolupracovať s dvomi firmami a teraz už sme vytvorili platformu uh, 34 jazykoch, viac než 120 rôznych partnerov sa na ne zúčastňuje. Tam e, obetiam ransomware poskytujeme e, podporu a poradenstvo. Druhá otázka sa týkala boja proti zneužívaniu detí online a boja proti skupinám, ktoré robia, ktoré sa venujú takéto trestnej činnosti. Nede tu len o to, že by páchatelia využívali besne, bežne dostupné kanály na šírenie tohto obsahu, ale je tu taktiež rastúca hrozba zneužívania na diálku. napríklad prostredstvom videoaplikácií. Takže je tam eh, v podstate živé zneužívanie, ale na diálku. Je treba si rozmyslieť, ako vytvoriť dobrú spoluprácu s krajinami, ktorých sa v podstate odohráva priamo toto zneužívanie. Nie je to úplne ľahké, ale už sa nám podarilo zaznamenať určitý pokrok a úspech. Čo sa týka Číny, o ktorej ste hovorili, tak nie je našim priamým partnerom, to je asi zrejme, ale Spolupracuje sa nám celkom dobre, predovšetkým čo sa týka teda tejto oblasti trestnej činnosti. A Interpol je taktiež ďalším dôležitým partnerom, spolupracujeme s Interpolom pri, e, v boji proti takýmto závažným e, trestným činom. Ďalej, čo sa týka miery úspešnosti, chytanie páchateľov, ktorí využívajú falošné účty alebo ktorí sa nahekujú do mm, kybernetických peňaženiek. No už ťažko to posúdiť, pretože ako som povedal na úvod, my naše vlastné vyšetrovanie nespúšťame a ak obvykle sme aktívni, až e, pokiaľ vyšetrovanie sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov, takže máme svoje obmedzenia. Pravdepodobne to, čo vidíme, je len špička ľadovca. Ale v mnohých prípadoch máme úspech, ale samozrejme vo všeobecnosti pre orgány presadzovanie práva je dosť ťažké vypracovať nejaké presné čísla. Hovorili ste o spolupráci, áno, tá je rozhodne kľúčovým aspektom. Možno by vás to taktiež mohlo zaujímať, že pracujeme na tretej verzii nášho spoločného dokumentu o výzvach, ktorým čelíme. Spolupracujeme tam s Eurojustom, špecificky tam skúmame problémy týkajúce sa cezhraničnej medzinárodnej spolupráce. Tretia otázka, hackery. Toto nespadá do našich právomocí. My sa sústredujeme na boj proti trestnej činnosti a toto nespada do kompetencií Europolu, pokiaľ viem. Možno neskôr Európa dostane e, kompetencie, ale rozhodne momentálne je to skôr v kompetencii členských štátov a nie je to súčasť nášho mandátu. Pokiaľ ja teda viem, tak to tak nie je. Ďakujem. Ďakujeme za toto vysvetlenie, pán Aman. Ešte sa chce niekto opýtať alebo vyjadriť? Pokiaľ nie, tak končíme na čas a prechádzame k ďalšiemu bodu dnešného programu. Pokiaľ teraz súhlasíte, ďakujeme pán Aman. Ďakujeme, že ste prišli. Máme tu bod číslo 2 dnešného programu. Máme tu správu pracovnej skupiny výboru LIBE ohľadom dohľadu na čengenským priestorom. Vypočujeme si prezentáciu predsedu tejto pracovnej skupiny, ktorým je náš kolega Carlos Coelho. Ehm, podá nám informácie ohľadom témy eh, dohľadu nad šengenským priestorom v súvislosti s šírením osvety o eh, záležitostiach týkajúcich sa šengenského priestoru a taktiež bude hovoriť o našej úlohe ako parlamentu. Pán Coelho dostane 10 minút a potom opäť prebehne diskusia. Takže pán Koelio. Ďakujem, pán predseda. Som rád, že vám môžem podať informácie z pracovnej skupiny pre dohľad nad Schengenom. O tej doby, čo som naposledy vás informoval, naša, sa naša pracovná skupina každý mesiac stretávala. Taktiež sme mali informácie od Európskej komisie, mali sme tam aj zastupcov členských štátov a rady. Uvítali sme tam ďalších účastníkov, napríklad výkonného riaditeľa Európskej e, pobrežnej a poraničnej agentúry, taktiež z agentúry pre základné práva z Europolu. Máme tu taktiež výročnú správu o stave Schengenu, ktorá, o ktorú bola naša pracovná skupina požiadaná na začiatku svojho fungovania. Ja som bol spravodajcom pre túto správu členovia a pracovné skupiny a taktiež sekretária dobre spolupracujú, sme dobrý tým a za to som všetkým vďačný. Teraz by som sa však chcel sústredovať na štyri základné veci, ktoré považujem predovšetkým za dôležité. Poprvé, ako viete, pracovná skupina bola vytvorená, aby sa zaručilo, že bude plne vykonávaný demokratický dohľad, avšak zistili sme, že aspoň v jednom prípade komisia parlamentu neposkytla rovnaký prístup k všetkým opatreniam, tak ako poskytla členským štátom. Napríklad, čo sa týka nariadenia o e, pohraničnej a pobrežnej agentúre, Ďalej tu máme budúcnosť Eurosúru. Parlament nebol pozvaný na rokovania. A až potom, čo sme zistili, že tieto rokovania prebiehajú a trvali sme na tom, že parlament musí byť prítomný na týchto schôdzach, tak nám tam komisia poskytla prístup. Toto sa nám teda podarila dosiahnuť, ale dokázalo sa tým, že ešte nás čaká veľa práce, aby sme zaručili že komisia, aby, že komisia a rada si budú plniť svoju povinnosť e, spolupráce v dobrej e, viere a že parlament bude vo všetkých fázach rozhodovacieho procesu plne zapojený. Po druhé, asi vás neprekvapí, že Externé hranice a kontroly na vnútorných hraniciach sú jednou z hlavných tém pre našu pracovnú skupinu čo sa týka e, všeobecného prístupu Schengenu, tak toto sa odzrkadlilo v našich, e, našom stanovisku. E, kontroly na vnútorných hraniciach sú nezákonné a palným spôsobom v niektorých členských štátoch, a nie sú to tie, ktoré sú v prednej línii, sa neplnia základné povinnosti na vonkajších hraniciach vrátane kontroly identity v našich databázach každého prichodzieho. Táto otázka naďalej teda tu pretrváva, členské štáty naďalej nič neurobili a toto som povedala aj koordinátorom tohto výboru. Parlament nemôže naďalej sedieť s založenými rukami a zatiaľ čo naďalej prebiehajú kontroly na vnútorných hraniciach. Po tretie, nedávno sme e, pozvali e, zástupcu Eh, hodnotiace skupiny pre stav Schengenu do našej pracovnej skupiny, aby nás informoval. A toto je teda kompetencia komisára Avramopoulosa. Taktiež eh, čakáme na výročné hodnotenie rizika, taktiež čo sa týka porušení základných práv. A chcem, aby parlament bol informovaný, pokiaľ existujú ešte aj podobné správy ako tieto, o ktoré komisia požiadala, ktoré neboli sprístupnené parlamentu. A taktiež chceme vedieť, aké kritérium používa komisia, keď vylúčuje určité agentúry z, ur, vylúčuje určité agentúry z určitých rokovaní. Ešte na záver, dámy a páni, aby sme riešili otázku Brexitu a budúci vzťah Spojeného kráľovstva z EÚ v otázke bezpečnosti, komisia, opäť, keď sme veľmi naliehali, informoval našu pracovnú e, skupinu ohľadom e, zmien v schengenskom informačnom systéme, čo sa týka Spojeného kráľovstva. Taktiež na túto tému bola zorganizovaná schôdza, na ktorej sme boli prítomní. Ako viete, Spojené kráľovstvo nie je v Schengene, ale má dočasný prístup k Schengenskému informačnému systému tej časti, ktorá sa týka policajnej spolupráce, ale nie hraničných kontrol. Avšak systematicky a vážnym spôsobom si neplnili príslušné pravidlá a teraz sa rada rozhodla požiadať komisiu o ďalší, e, ďalšiu e, sadu odporúčaní, je jasné, že potrebujeme mať transparentnosť, jednoznačnosť tejto, tejto oblasti Chce rada ponechať Spojenému kráľovstvu prístup k šengenskému informačnému systému? Zamýšľa e, Spojené kráľovstvo plniť odporúčania? Môžeme naozaj veriť, že v budúcnosti, keď Spojené kráľovstvo nebude v EÚ, že bude rešpektovať pravidlá, ktoré nerešpektuje teraz, keď sú ešte členmi EÚ. Vážení kolegovia, Schengen viac než kedykoľvek predtým je ohrozený, viac než kedykoľvek predtým Musíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme bránili integritu šengenskej oblasti, šengenského priestoru ako priestoru slobody, ale taktiež ako priestoru bezpečnosti. Ďakujem pekne. Tak vidím, že kolegovia sa chcú vyjadriť. Aspoň dvaja zatiaľ sa prihlásili o slovo do diskusie. Môžete sa hlásiť, keď niekto ďalší chce ešte hovoriť. Pani Gomeš, prosím. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja patrím do tejto pracovnej skupiny, ktorej predseda Carlos Coelho. <clears throat> Naozaj to bolo zaujímavé. Tá práca, ktorú tam odvádzame a spolupráca s komisiou. E, úplne sa stotožňujem s jeho slovami, hlavne to, čo zdôraznil v kontexte Spojeného kráľovstva a ich prístup k šengenskému informačnému systému, napriek tomu, že nie sú členmi a teda dopad e, v kontexte Brexitu. Ja som objavila prekvapujúce veci a šokujúce. Vypichnem tri. Poprvé, E, jedna hlavná členská krajina, nepoviem menovite ktorá, ktorá kvôli hodnoteniu rizík zo strany príslušných orgánov sa rozhodla, že poskytne šengenské víza niektorým osobám, ale predsa len sa tie osoby nachádzajú na území spomínanej Nemenovanej členské krajiny, neviem, nejakými kanálmi sa dostali predsa len do šengenského priestoru. A to je veľmi závažné. Teda možnosť využívať takéto kanály, ktoré podľa mňa podkopávajú systém. Druhá otázka. Tu e, druhý príklad môžem spomenúť konkrétne Maltu. Už som na to upozornila nielen pracovnú skupinu, ale aj priamo komisiu, pretože je tu systém výpalníctva, e, predaj e, šengenských a hlavne malckých víz. Niekto priamo z úradu premiéra Libícom, Alžírčanom a ďalším. Malta je ostrov, to je jasné. A ktokoľvek s malckým vízom môže skočiť na loď a môže e, byť e, v Taliansku e, niekde na európskej pevnine. Sú tam trajekty. Na to stačí malské vízum alebo šengenské vízum, ktoré bolo podplatené, uplatené. Neville Gaffa sa volá ten úradník, E, išiel do Libie minulý týždeň, ako keby e, tvrdil, že je vyslancom premiéra. E, premiér to dementoval, preto <clears throat> sa to teraz dostalo do médií. Ale v Libii ho každ- tak každopádne prijali na úrovni ministerstva, ministra vnútra, ako keby bol naozaj vyslancom malkého premiéra. No, ale šokujúce je, že napriek dôkazom, ku ktorým sme aj my prispeli. Dokonca je tu prebiehajúci prípad pred malckými súdmi. Komisia povedala, že o ničom nevie a že to nemá ako kontrolovať, takže myslím si, že naozaj tu komisia zatvára oči pred tou hrozbou. To nie je priateľné stanovisko komisie. Mám písomné stanovisko komisára Avramopoulosa a aj na pracovnej skupine sme počuli zástupcu komisie. Ja to naozaj nemôžem akceptovať. Aby sa takto zbavili zodpovednosti pretože je to otázka, ktorá podkopáva integritu šengenského systému. Je to nepriateľné. A ešte tretí bod. Sejta Melia tieto ostravy, eh, pardon, ostrovy eh, na eh, Melí sme boli. Je to zložitá situácia, pretože sú to jediné dve územia, ktoré sa nachádzajú priamo v Severnej Afrike. Sú oplotené osnatými plotmi vysokými, ale predsa len uh, je tu otázka toho, ako sú tieto územia spravované, e, pôsobia tu e, zločinecké skupiny, zneužívajú e, žiadateľov o azyl. Je tu obrovská snaha španielských úradov, to vieme, videli sme to na mieste, ale mm, žiadne európske inštitúcie, či už Frontex alebo iné, ktoré by pomáhali. A pritom je to európska hranica a mňa to zarazilo. E, tá situácia je tam taká, aká tam je, pretože to práve je európske územie. Má to obrovský dopad aj na kontrolu zo strany národných orgánov, ale európske inštitúcie ako Frontex a Európska komisia by tam nemali byť neprítomné, mali by naozaj tomu venovať pozornosť. Je to zaražajúce. Nemusím hovoriť o zlatých vízach ani o tom, že tým, že nemáme PNR, čo by zahrnalo aj, zo súkrom, aj súkromné lety. Takže nevieme, čo sa deje v kontexte takýchto súkromných letov a môžu sa tam porušovať e, šengenské ustanovenia. Je to úplne mimo kontroly, ale to naozaj je závažná otázka a zaslúžila by si iný postoj komisie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Gomez. Pani Intveld? Stručne pretože sa môžem pripojiť k predrečničke ne Gomez. Integrita šengenského priestoru, to samozrejme závisí od eh, správania jednotlivých členských krajín. Už ste uviedli niekoľko príkladov, kedy je to pochybné správanie, naviac spomeniem Polsko, kde SIS eh, systém sa zdá sa zneužíva s cieľom vyviať natlak e, na mimovládky, ktoré kritizujú e, súčasnú vládu v Polsku. Takže už aj minulý týždeň sa o tom hovorilo. Hovorili sme aj o správe po návšteve Malty. Predávajú sa pasy alebo dokonca povolenia na pobyt a zdá sa, že je to všetko kompatibilné so Schengenom sú ťažkosti pri utečencoch, migrantoch, žiadateľoch o a azyl, ale potom e, rozprestierame červený koberec pred ľuďmi, ktorí si jednoducho kúpia vstup do EÚ. Takže možno, že na to by sme sa mohli ako pracovná skupina zamerať a potom kontinuálny prístup k e, šengenskému informačnému systému zo strany Spojeného kráľovstva v kontexte Brexitu. Tu musíme byť mimoriadne obozretní, Samozrejme, ostaneme priatelia, blízki spojenci, ale predsa len tá situácia bude zásadne odlišná. Ďakujem. Pani Veržia, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať Carlosovi Koelovi za odvedenú prácu, za jeho vytrvalosť a taktiež jeho schopnosť počúvať. Nevždy sa zhodneme, ale myslím, že sa nám predsa len darí dobre spolupracovať, pretože je tu spoločný európsky záujem a myslím, že sa zhodneme na cieľoch tohto spoločného záujmu. Čo som si ja odniesla z tejto pracovnej skupiny. Ja chcem sa poďakovať samozrejme aj sekretariatu a všetkým spolupracovníkom. Bez nich by sme to všetko nespravili. Ale čo som si ja odniesla? Všetkým nám záleží na slobode pohybu v rámci šengenského priestoru, ale mňa znepokojuje to aj po práci tejto pracovnej skupine tá instrumentalizácia šengenského priestoru zo strany členských krajín. Eh, hlavnými problémami sú eh, nedostatky v niektorých členských krajinách a jedno poučenie v mojich očiach. Ja len teda dúfam, že sa to e, zmení vďaka dokumentom, ktoré odhlasujeme, ale e, sú tu nedostatky zo strany komisie. E, kontroly nie sú dostatočné. E, tie kontroly nikdy nie sú neohlásené e, v skutočnosti. Ak teda kontrola naozaj má byť účinná, tak potom to musia byť aj neohlásené návštevy. Ad hoc e, vďaka ad hoc prostriedkom a ad hoc e, organizácia a takto v súčasnosti vôbec nie je. Ďalšia vec. E, otázka interných kontrol, ich e, zachovanie a tiež ich zlé použitie v niektorých členských krajinách, pretože ich uskutočňujú z úplne iných dôvodov, ako vznikli, keď oznámili, že obnovia kontroly na vnútroštátnych hraniciach. Ja neuvediem menovite e, tú krajinu, ale viete asi, o kom hovorím a e, naozaj je to polutovania hodné. Hrozí to totižto, pardon, e, ohrozuje to totižto celý šengenský priestor a jeho dôveryhodnosť. A má to dopad hlavne na ľudí, ktorí v daných regiónoch žijú. A tiež mám ako vy obavy, v kontexte Brexitu. To, čo sme sa dozvedeli na pracovnej skupine, naznačuje, že Spojené kráľovstvo jednostranne využíva tento šengenský informačný systém a je to problematické a rada nemá asi dostatočný alebo potrebný postoj v kontexte Brexitu a s tým súvisiaceho nátlaku. Áno, samozrejme, chceme mm, si zachovať užitočné vzťahy pre obe strany so Spojeným kráľovstvom, ale ten základ musí byť zdravý a myslím, že zatiaľ ten základ takúto požiadavku nesplňa. Ešte e, zopakujem moje obavy vo vzťahu s Bulharskom. Bulharsko ešte nie je v šengenskom priestore, ale splňa všetky požiadavky na to, aby v ňom bolo. Takže to, čo sa deje teraz na turecko-bulharskej hranici, e, u mňa vyvoláva otázky. Ja som bola vedúcou delegácie práve na tejto hranici a čísla, o ktorých teraz vieme, teda počet osôb, ktoré sa snažia túto hranicu prekročiť medzi Tureckom a Bulharskom, u mňa vyvolávajú pochybnosti, ako by som to naformulovala, o uplatňovaní celej európskej legislatívy, hlavne vo vzťahu s tureckými štátnymi príslušníkmi, ktorí by mohli žiadať o azyl, pretože je tu dlhá história policajnej spolupráce medzi eh, Tureckom a Bulharskom <clears throat> skoro 50 rokov. E, vystredalo sa viacero režimov, ale ja by som nechcela, aby to bolo na úkor e, niektorých žiadateľov o azyl. Viem, že to nie je presne e, téma, <clears throat> o ktorej hovoríme, ale predsa len som to chcela <clears throat> zopakovať. Ešte zopakujem niečo, čo som už povedala na ostatnej e, pracovnej skupine a síce, že by bola škoda nemať e, písomný dokument v akejkoľvek podobe, pracovný dokument alebo nejaká bilancia tej práce, ktorá tu bola odvodená, odvedená, pardon, aby sa na to nezabudlo, aby to mohlo poslúžiť aj ako základ v ďalšom e, volebnom období. Ďakujem ešte raz, pán správodajca. Ďakujem pekne, pani Veržia. Už sa, zdá sa, nik nehlási o slovo. Možno, že komisia by mohla niečo povedať? Kľudne sa prihláste k tejto pracovnej skupine pre kontrolu šengenského priestoru. Pán Olive Seifhardt, e, tuším, zastupuje komisiu, zastupca zástupca riaditeľa oddelenia na generálnom riaditeľstve pre vnútorné záležitosti. Ďakujem pekné popoludne všetkým. Áno, pre nás je s potešením spolupracovať s pánom Koelom a celou pracovnou skupinou. Tie diskusie sú prínosné pre obe strany. A my sa naozaj snažíme poskytnúť všetky informácie, ktoré k dispozícii máme a Európsky parlament a hlavne pán e, Coelho, e, ako je známe, sú obhajcovia šengenského e, priestoru a zameriavame sa hlavne na rizika. Eurosur, expertná skupina, o ktorej hovoril pán Koelo, ja som jej predsedal v rokoch 2011 a 2012, keď sme pripravovali legislatívu a vtedy Európsky parlament a hlavne sekretariát výboru LIBE sa pravidelne zúčastňovali na e, zasadnutiach a potom e, rok 2017 a 2018, e, keď sme sa snažili oživiť túto pracovnú skupinu s členskými krajinami. Išlo o vyhodnotenie Eurosur a z našej strany išlo o to trvať na postupoch, teda neoficiálna požiadavka parlamentu by bola stačila, aby sa e, mohol naďalej e, zúčastňovať. Teda tá neoficiálna bola, ale potom sme čakali na tú oficiálnu požiadavku a tej sme potom e, vyhoveli, už nebol problém s účasťou parlamentu. Možno, že to bolo isté nedorozumenie, čo ma mrzí, ale takto to v skutočnosti bolo. My sme vždy boli za účasť Európskeho parlamentu na tejto pracovnej skupine. A ešte poviem, že e, dúfame, že budeme v tejto spolupráci môcť pokračovať, pretože je to veľmi potrebné a bude to ešte potrebnejšie v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch, pretože Schengen žiaľ je horúcou témou, takže by sme sa asi mali vrátiť k Schengenu alebo prostredníctvom Schengenu by sme e, sa mali zase zamerať na jeho dobré fungovanie. A dúfame, že Európska, Európsky parlament a pracovná skupina tu zohrajú dôležitú úlohu. My o tom nepochybujeme. Ďakujem. Ďakujem. Pán Koelo? Ďakujem. Len sa chcem opäť poďakovať členom pracovnej skupiny. Um, spolupracujeme veľmi dobre a snažíme sa plniť e, to, čím nás poveril tento výbor. A ešte poviem, že sa zameriame na tie témy, ktoré tu odzneli. Niektoré si ešte zaslúžia väčšiu pozornosť, aby sme zaručili demokratickú kontrolu. A budeme sa riadiť návrhom pani Veržia. A síce, aby sme to aj spísali, aby tu bola stopa pre tých, ktorí prídu po nás v nadchádzajúcom volebnom období. Možno, že nie e, plnohodnotná správa, tu sme vypracovali minulý rok, ale jednoducho niečo spísať možno, že by to poslúžilo nielen e, novému parlamentu po voľbách, ale aj ostatným inštitúciám. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Koelo. Všetci, myslím, sa vám môžeme poďakovať za vaše líderstvo a prácu. Budú ďalší program je naplánovaný na 3 štvrte na 5, čo je o pol hodinu, preto navrhujem pauzu na pol hodinu. Myslím, že pani Mecola tu prítomná nie je. Ale ďalším bodom je opäť Schengen. E, situácia Bulharska a Rumunska, overovanie, spolupráca. Ako som už povedal, je to naplánované na 3 čtvrte na 5. Takže, ako som už povedal, polhodinová prestávka a prosím o 3 čtvrte buďte späť. Well, back to work. Späť do práce. Začíname hm, spoločnými bodmi 5-6. Je to vypočutie správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o napredovaní Bulharska, mechanizmu spolupráce a verifikácie a taká istá správa o napredovaní Rumunska. Odkedy Bulharsko a Rumunsko pristúpilo v januári 2007 k Európskej únii, komisia rozbehla kooperačný a verifikačný mechanizmus ako dočasné opatrenie na pomoc týmto krajinám prekonať nedostatky v oblasti korupcie, justície a v prípade Bulharska aj organizovaného zločinu a posúdiť napredovanie. Vypočujeme si prezentácie publikovaných správ z novembra, 13. novembra 2018, pán William Slith, riaditeľ generálneho sekretariátu Európskej komisie. Nech sa páči, pán Slith, dúfam, že vyslovujem správne vaše meno. Máte slovo na 10 minút a potom bude možnosť diskusie. Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem aj výboru, že komisia má príležitosť prezentovať tu svoje myšlienky. Veľmi dôležité je spomenúť kontext tejto správy. Od januára 2017 e, sa komisia možno sa tento výbor možno rozpamätá, že komisia využila príležitosť 10-ročného obdobia posudzovania a počas tohto obdobia posúdila napredovanie. V dôsledku takejto voľby e, komisia prijala trošku iný postup. V tejto správe je iba obmedzené množstvo odporúčaní, ešte stále sú to výzvy, ale dajú sa uskutočniť do konca mandátu súčasnej komisie. To je politický cieľ pána predsedu komisie Junckera. Zameriava sa konkrétne na štruktúry, na podporu trvalej udržateľnosti. A je jasné, že tieto odporúčania by mali byť e, stabilné a efektívne. E, v dôsledku toho by mali dosiahnuť e, svoj cieľ s výnimkou toho, kde sú ke, e, oblasti, ktoré nenapredovali. Komisia teda si položila dve otázky. Prvá od januára 2017, od odporúčaní odtedy, ako sa ďaleko pokročilo, a po druhé, zvrátil sa smer od pozitívneho hodnotenia, posledného pozitívneho hodnotenia, alebo nie. E, ide tu o opatrnú analýzu, dôkladnú analýzu a skúmanie rôznych dokumentov. Bulharsko. Správa komisie si všimla pokračujúce úsilia plniť odporúčania a krátky záver tejto správy hovorí, ešte Bulharsko nie je celkom tam, kde by malo byť, ale je na tej správnej ceste. Sú tu tri odporúčania, respektíve e, porovnávacie parametre, referenčné body a ostatné sa pokladajú za dočasne uzavreté okruhy. Takže stále sa zaoberáme justíciou, najvyšším súdom, trestným zákonníkom a komisia bude naďalej monitorovať tieto oblasti, aby posúdila, E, napredovanie. Významná práca, ktorú treba vykonať, je v oblasti justičnej reformy korupcie na vysokej úrovni a všeobecne na, v oblasti korupcie. To znamená, že treba preukázať, že nová antikorupčná agentúra, ktorá bola založená za, v ostatných rokoch, bude schopná konsolidovať svoju prácu, preukázať, že je objektívnou inštitúciou a e, pre, prispeje k zlepšovaniu e, situácie napríklad k odsudeniu prípadov na najvyššej úrovni. To nie je práca len agentúry, ale môže zohrať agentúra dôležitú úroveň, e, úlohu v tejto práci. Mnohé kroky sa vykonávajú týmto smerom. Komisia naďalej bude monitorovať napredovanie a očakáva sa, že pozitívny trend sa udrží, ak sa Bulharsko nadalej bude sústreďovať na plnenie odporúčaní, tak by bolo možné do konca mandátu završiť e, tento proces. Rumunsko. Situácia je komplikovanejšia. Komisia E, pridala ďalšiu otázku, či sa zvrátil doterajší pozitívny trend progresu, pozitívne hodnotenie, ktoré bolo tejto krajine udelené v januári 2017, či je možné naďalej túto krajinu chrániť. Správa konštatuje, že Rumunsko sa snaží v mnohých oblastiach v novembri 2017 takisto Eh, uzrela svetlo sveta správa, v ktorej komisia upozorňuje, že Rumunsko sa musí zaoberať vecami, ktoré medzi januárom 2017 a novembrom 2017 eh, vyvstali, alebo bolo treba v nich pokračovať. Žiaľ, tento návrh aby sa pokračovalo v nastolenom pozitívnom trende, e, nie celkom sa tak stalo. Komisia pridala ešte ďalšie odporúčania v ďalších troch oblastiach, teda zákony o justícii, vymenovanie a prepušťanie sudcov a trestný zákonník. Odporúčania mienia pomôcť Rumunsku dostať sa späť na pozitívnu trajektóriu a odporúčania, ktoré Rumunsko má plniť, sa naďalej kontrolujú. Má tu čo povedať aj Benátska komisia a ďalšie organizácie, ktoré poukazujú na korupciu a bojujú proti nej. Najvyššia rada a súdy majú v tomto procese tiež dôležitú úlohu. Prístup, ktorý zvolili rumunské úrady za ostatné roky, mal dopad aj na analýzu z januára 2017 a na odporúčania vyplývajúce z tejto správy analýzy. E, správa cez jednotlivé odporúčania prechádza bod po bode a takisto sú pripojené odborné poznámky. Niektoré inštitúcie po, po pokračujú, napríklad tá v oblasti aktív a statkov. A nie vždy v 12 okruhoch bolo možné identifikovať napredovanie. A možno treba ako záverečný bod zdôrazniť, že záver, ktorý, ku ktorému dospela komisia, je v súlade s pozorovaniami zo strany pozorovateľov Komisia vydáva stanoviska, jedno vydala k justícii, legislatíve a trestnému zákonníku. Toto bolo veľmi napomocné zo strany komisie a Benátska komisia sa tiež vyjadrila a tieto pozorovania sú e, navzájom v súlade. Parlament pridal uznesenie na začiatku tohto roka a komisia počiarkla, že je otvorená ďalšiemu dialogu a spolupráci na odporúčaniach, ale je veľmi dôležité pre Rumunsko, aby sa dostalo späť na trasu smerom k pozitívnemu vývoju a s tým súvisí najmä nezávislosť sudcov. A napokon, to spomínam len, e, keď hovoríme o ďalších krokoch, a formálnemu podávaniu správ, komisia sa zaviazala k ďalšiemu vyhodnoteniu ešte stále počas svojho mandátu. Toľko z mojej strany. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujeme, pán Slejth, za vašu správu a ako som povedal, poslanci nie len za výbor LIBE, ale aj tí, ktorí sa hlásia podľa pravidla 206, to znamená poslanci, ktorí pracujú v iných výboroch, sa môžu ujať slova a stať sa súčasťou diskusie. Dvíhajú sa tu ruky, takže prvá ruka patrila pánu Pavlovi. Nech sa páči, máte slovo. Áno, pán Pavel, tu ste. Kolegovia, kolegyne, kolegovia, dobrý večer prajem. Ďakujem, že komisia prišla a vyjadrila sa. Ale poďakoval by som ešte viac, ak by odzneli konkrétnejšie odpovede na otázky a nie takéto vágne. Začnem rokom 2010. Rumunsko vtedy nemalo žiadne právne záväzky eh, k CVM. Na akom článku zmluvy zakladáte svoje tvrdenia, že treba mať CVM. Aký je právny rámec pre tento mechanizmus, pre e, kooperačný a verifikač, verifikačný mechanizmus v tomto roku? Táto správa Európskej komisie zachádza ďaleko za právomoci, ktoré udelila komisii zmluva o Európskej únii. Nie je možné, aby ste vytvorili mechanizmus len pre dva členské štáty tak sa vám, ak sa vám tak páči tento mechanizmus, ak tak dobre funguje, prečo sa nepoužíva pre 28 alebo čo skoro 27 členských štátov EÚ? Prečo žiadate od Rumunska, aby neaplikovala zákony, ktoré v Rumunsku boli prijaté parlamentom a validované ústavným súdom? Prečo diktujete členským štátom EÚ, čo majú robiť? Vy prostredníctvom tejto správy zasahujete do národných záležitostí. Touto správou, v ktorej hovoríte o špecifických menách, o konkrétnych ľuďoch, o vymenovaniach hlavného prokurátora, napríklad menovite ho spomínate a prezident Rumunska sa ešte k tomu neviadrila, Vy už voláte potom, aby sa tento postup prepušťania generálneho prokurátora začal, hoci on bol zvolený podľa zákonov a podľa toho, čo ministerstvo e, odobrilo. Týmto diskreditujete osoby a je neakceptovateľné pre Rumunsko, aby sa od neho žiadalo, aby robilo veci. A takéto a od Nemecka sa to nežiada. Predstavte si, že by niekto žiadal, aby generálny prokurátor Nemecka sa uh, prepustil, pretože kritizoval ministerstvo spravodlivosti Nemecka. Ako vysvetlíte takýto dvojitý meter? A ja chcem konkrétne odpovede na moje otázky. Zákony, ktoré boli kritizované vo vašej správy, sú predsa ústavné zákony? Už z definície. A vy nie ste vy ako zastupcovia komisie je neakceptovateľné, aby ste rozkazovali niekomu, kto bol zvolený najvyšší Súd ste chválili a vy mienite protirečiť jeho rozhodnutiam? Justičná inšpekcia, to je ďalšia vec. Keď bola publikovaná vaša správa, Najvyššia rada a súdy odpovedali listom, v ktorom sa hovorí, že sa žiada justičná inšpekcia, aby bolo možné zaručiť nezávislosť súdov. Ako vysvetlíte odpoveď ktorú, ktorú vám dala táto najvyššia rada, v ktorej sa ukazuje, že, klajeť, e, že klamete. Kooperačný a verifikačný mechanizmus tvrdí, že sa vraj nekoná nezávislosť súdov a preto treba odvolať niektorých ľudí, keďže sudcovia majú byť nezávislí. Najvyššia rada predsa mala pozitívny názor a snažila sa zlepšiť právne opatrenia, ktoré boli súčasťou legálneho postupu a vy teraz e, hovoríte, že to nie je v poriadku? Veď Najvyššia rada, Najvyššia súdna rada takto rozhodla a zohrala kľúčovú úlohu pri týchto rozhodnutiach. Mnohé návrhy rady boli akceptované, takže si vlastne protirečíte. Prosím vás, vy, čo ste tu za Európsku komisiu, povedzte mi, kto vám dáva informácie, na základe ktorých píšete takéto správy? Prečo počúvate iba niektoré zdroje a niektoré iné inštitúcie, ktoré, od ktorých chcete, aby boli silnejšie a aby sa viac vyjadrovali, tie nepoči- nepočúvate. Na základe čoho ste vypracovali takúto správu? Aké máte zdroje? A prečo máte mechanizmus, ktorý sa týka len dvoch členských štátov EÚ? Je to politický nástroj? Je to politikárčenie? A e, je to dielo tých ostatných členských štátov EÚ, ktoré nechcú, aby Bulharsko a Rumunsko bolo v EÚ, pretože ich to hospodársky ohrozuje. Povedzte mi, že to nemá nič dočinenia so Schengenom, pretože ostatní lídry, ktorí sú súčasťou rady a nechcú, aby sa Bulharsko a Rumunsko zapojili do Schengenu, broja proti nám a Kooperačno-verifikačný mechanizmus je ich nástrojom. Nechcú Bulharsko a Rumunsko. Ja ani neverím vlastným ušiam. A záverom, dovolte mi spomenúť ešte jednu vec, ktorú žiadate od Rumunska. Od Rumunska žiadate, aby neplnil, čo sa rozhodlo v parlamente v Rumunsku, aby sa pozastavilo vymenovanie hlavného prokurátora. Toto hovoríte Rumunsku v rámci mechanizmu, ktorý má zaručovať právny štát. Kolegovia, všetko toto v, iba podporuje antieurópske nálady v Rumunsku. My sme proeurópsky, ale keď ľudia u nás vidia, ako zneužívate tento mechanizmus na politické ciele, tak ich jednoducho dotlačíte do úplne opačného kúta, nie do proeurópskeho, ale do opačného. A Chceme, aby sa zaobchádzalo so všetkými rovnako, chceme sa rovnako zúčastňovať právami a povinnosťami na práci EÚ ako iné členské štáty. Ďakujem. Prepačte. Prosím vás, neprekračujte stanovený čas, aby sme to zvládli. Dnes popoludní, nech sa páči, máte slovo, pán Lemár. Ďakujem za slovo hovorí pán Ademov. Správa Európskej komisie reflektuje ciele všetkých inštitúcií v Bulharsku reformovať justičnú moc. Poprvý raz vidíme, že tri zo šietich indikátorov sa už provizorne uzavreli. Je šesť ukazovateľov, ktoré sa, ktorými sa hodnotí nezávislosť súdneho stavu a tri už sú preventívne uzavreté. Teoreticky sa v správe ukazuje, že Bulharsko má mechanizmus a v rámci mandátu súčasnej e, Európskej komisie je možné povedať, že nastolilo opatrenia, ktoré sú nezvratné. Treba zdôrazniť pozitívne výsledky Bulharska a výdobytky, ktoré dosiahlo pozitívne, máme pozitívne výsledky v oblasti prokuratúry, v správe sa to konštatuje. Vidíme, že e, bezpečnostné poistky, ktoré fungujú v oblasti transparentnosti prokuratúry, takisto zafungovali. Čo sa týka organizovaného zločinu, vidíme, že rozličné vyšetrenia na najvyššej úrovni, zločinu na najvyššej úrovni sa dejú. Nie sú žiadne nové odporúčania pre Bulharsko a to v nás vyvoláva vieru, že tento mechanizmus sa môže ukončiť budúci rok. A keď tento mechanizmus už bude završený, dúfame, že nebude treba žiadne ďalšie výhovorky, ktoré používajú niektoré členské štáty, že nesmieme vstúpiť do šengenskej oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pán Rader, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ja by som chcel poďakovať Európskej komisie za túto objektívnu správu. Odporúčania, ktoré sme si vypočuli, od januára 2017, ktoré sa plnili odvtedy, vyslali sa tu jasné správy, že sa procesy implementovali a že kooperačno-verifikačný mechanizmus CVM sa završí e, v stanovenom čase. Krajiny, ktoré uplatňujú tieto odporúčania v praxi, videli, že sa potom nepridávali žiadne ďalšie. V novembri 2018 sa prijala nová správa a bola publikovaná. E, Európska komisia v nej hovorí, že sa dosiahol významný pokrok, ktorý sa týka odporúčaní z januára 2017. Tri zo šiestich ukazovateľov pre Bulharsko sa provizorne završili, uzavreli a v správe sa dokonca hovorí i to, že ak Bulharsko bude pokračovať v tomto tempe so svojimi reformami, proces CVM sa završí do konca mandátu tejto Európskej komisie v tomto zložení. Niektoré členské štáty však neustále blokujú schválenie pozitívnych výsledkov a nechcú poskytnúť e, zábezpeky, ktoré na ktoré sa odvoláva aj správa, nechcú potvrdiť, že by sa mohlo CVM ukončiť do konca mandátu komisie v súčasnom zložení. Budeme pokračovať naďalej v procese CVM, ale keď sa nestanoví e, lehota, to možno sa dalo obhájiť v minulých rokoch, ale už viac nie. Bulharsko a Rumunsko možno, možno začnú hovoriť spolu, spolu spolupracovať, ale oni predsa majú rozličné správy, rozličné vyhodnotenia. CVM bolo vytvorené tak, že nevedie ku konkrétnych výsledkom. Je to iba nástroj krátkodobých politických útokov, nevedie k autentickým úprimným diskusiám o reformách, ale neberte ma, eh, nejako zle, neberte to nesprávne, moja krajina bude pokračovať v nevyhnutných reformách, ale budeme radi, keď naše pokroky uznáte a keď by ste pridali ďalšie nové odporúčania, tak by už išlo o dvojitý meter, pretože európsky partnery takéto niečo plniť nemusia. Určite bude časom jasné, že Niektoré členské štáty naozaj nechcú, aby Bulharsko vstúpilo do šengenskej oblasti, ak to máme posudzovať podľa spochybneným, podľa, na základe spochybneného prepojenia medzi CVM a našim vstupom do šengenskej oblasti. E, to by bol prípad diskriminácie voči Bulharska, čo je absolútne nepripustné. Ďakujem. Ďakujeme. A Ďakujem teraz za vaše pripomienky, názory. Chce sa niekto ďalší vyjadriť? Áno, pani Stevens. Ďakujem, vážne kolegovia. budeme hovoriť po holandsky. Z toho, čo povedala Európska komisia, som pochopila, že Európska komisia vypracovala správu v rámci CVM, o mechanizmu CVM. A ja sa chcem opýtať, či táto správa za celé tie roky prispela k zlepšeniu situácie v Rumunsku a v Bulharsku. Či to k tomu prispelo teda, zlepšeniu situácie? Je situácia zlepšená, čo sa týka e, právneho štátu? Bol tam nejaký skutočný príspevok k zlepšeniu situácie a aké sú výhľadky do budúcnosti. A v každom prípade som náhodou dnes dostala e-mail od Zväzu církví, kde hovoria, že by nemal byť že by v problém mal byť, e, v Bulharsku mal byť problém s uznávaním náboženstva, že štátna správa tam chce vytvoriť novú legislatívu, čo sa týka e, uznávania e, rôznych hodnostárov. Takže toto by predstavovalo problém napríklad pre malé, malé kostoly. Môžete mi na toto odpovedť? Ďakujem. No, to bola veľmi špecifická otázka. Žiadne ďalšie pripomienky. Takže by nám komisia mohla teraz predstaviť svoj e, názor k tejto tematike. Pán Slejt, chcete sa vyjadriť? Ďakujem. Takže čo sa týka pôvodu CVM a prečo vlastne existuje. V podstate tu ide o tú pôvodnú situáciu, že sme sa dohodli e, pred vstupom do EÚ, že sa vytvoria ako súčasť celého procesu tieto mechanizmy, ako taká záruka. A je pravda, že po dvoch rokoch už sa nemohli uplatňovať nové záruky, ale boli tam naďalej využívané záruky, ktoré boli zavedené pôvodne a že toto by, budú naplnené, takže CVM tu bolo predtým a naďalej tu je. Takže týka sa to teda Rumunska a Bulharska, toto sa teda nezmenilo a rovnako prístup komisie sa nezmenil. Komisia si vykonáva svoju úlohu, ktorá bola viazaná k CVM už celé roky. A vyvedieme mm, rozhovor s rôznymi zúčastnenými stranami, s rôznymi partnermi. A napríklad organizácie ako GRECO alebo Benátska komisia a ďalšie členské štáty a ďalší. Tam je mm, veľký počet pozorovateľov, ktorí sledujú tento proces. Taktiež tam zastúpená komisia a vykonáva sa analýza, ktorá je predstavená v našej správe. Komisia verí, že závery našej analýzy sú odôvodnené a dobre podložené. Čo sa týka Schengenu, tak ja môžem povedať len toľko, že komisia jasne už celé roky hovorila na všetkých úrovniach aj na úrovni predsedu, že nepríjmame to prepojenie, ktoré niektorí tu si myslia, že existuje. Toto nie je dôvod existencie CVM. My si nemyslíme, že takéto prepojenie by to malo byť uvádzané. Napriek tomu, že je treba uznať, že v, rea- že v skutočnosti niektoré členské štáty takéto prepojenie si tu predstavujú, ale komisia to takto nevidí. Či CVM viedlo k zlepšeniu situácie? Myslím si, že komisia alebo z pohľadu komisie určite sa situácia zlepšila. V januári 2017 sme vydali správu, ktorá o tomto hovorila, uvidla aj dôkazy. A samozrejme, nie je to úplne dokonalé. My ani netvrdíme, že máme odpovede na všetky otázky. Ani sa nesnažíme tváriť, že je cieľom, aby členské štáty boli dokonalé. Takže čo je treba splniť zo členských štátov, je treba nastoliť určité rozumné okolnosti v členských štátov, aspoň rozumné očakávania a toto bolo jasne povedané aj správe z januára 2017. I taktiež je dôležité, aby správa o CVM sa týkala medzerného počtu oblastí. Ďalej, čo sa týka oblasti ako napríklad e, justičných reforiem, boja proti organizovanému zločinu, proti korupcii. Nemôže sa zaoberať všetkými témami, bol tu uvedený jeden príklad, napríklad církvy a kostolov. Toto sa týka otázky základných práv. Nepoznám tento konkrétny príklad, ale už je to oblasť, kde samozrejme základné práva sú dôležité, ale toto nespadá do eh, objemu v podstate našej správy. Dúfam, že som teraz odpovedala vaše otázky. Ďakujeme. Chcete zareagovať na to, čo povedala komisia, pán Pavel, ako prvý? Prosím, ale veľmi rýchlo. Áno. Ďakujem tak ako v minulých rokoch. Ani teraz som nedostal jasnú presnú odpoveď na moju otázku. Len pár minútový prejav, kde ste opäť sa vyjadrovali dosť neurčito. V tejto správe sa vôbec neodvolávate na tajné dohody medzi justičnými orgánmi a spravodajskou službou. Prečo? Prečo sa tom správe vôbec nehovorí? Prečo neodsúdite takéto správy? Pretože existujú takéto dohody, ktoré môžu ohroziť nezávislosť justičného systému v Rumunsku. Takže prosím, vyjadrite sa k tejto otázke a prosím, tentokrát sa už naozaj vyjadrite. Pán Slejs, to bola veľmi jasná otázka, takže prosím, keď máte odpoveď, dávam na to priamo odpoveď. Pozrite sa, prosím, pán Pavel, na stranu číslo 2 našej správy. Tam máme veľký, dlhý odsek presne na túto tému. be it. Dobre, tak to asi stačilo k tomuto bodu. A tým pádom môžeme prejsť ďalšiemu bodu, ktorý sa týka Európskej pohraničnej pobrežnej stráže. Ďakujem zástupcom komisie za ich prítomnosť, taktiež za poslancom, ktorí nie sú plnými členmi výboru LIBE, ale chceli si zúčastniť na diskusii o predchádzajúcom bode. A Prosím, teraz by sme mali prejsť ďalšiemu bodu programu, ktorý sa týka Európskej pohraničnej pobrežnej stráže. A ja chápem, že pani Mecola je spravodajkyňou, má začať o minútu. Takže, pokiaľ by ste, prosím, boli takí trpezliví. Ešte minútku počkáme, aby pani Mecola to sem stihla a aby mohla predstaviť svoju správu. A bolo by dobré, keďže spravodajkyňa by to bola, takže len minútu. Thank you all again for your patience. Ďakujem za prejavenú trpezlivosť. Teraz už sa dostavila spravodajkyňa. Pripomínam, že minulý týždeň nás navštívil výkonný riaditeľ Frontexu, aby nás informoval o súčasných aktivitách agentúry. Hovoril o otázke nového návrhu komisie vo vzťahu k svojej agentúre a dnes budeme hovoriť o návrhu správy o Európskej pohraničnej a pobrežnej stráži. Spravodajkyňou pre túto tému je kolegyňa pani Mecola. A teraz už bez zbytočných prieťahov dám slovo pani Mecole na 5 minút a potom bude priestor na diskusiu. Pani Mecola, prosím, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Skutočne to bolo niekoľko veľmi nabitých týždňov, kde som dokončovala svoju správu. Chcela som tam spísať, ako môže účinne a pragmaticky pokračovať agentúra vo svojej práci. Nebudem hovoriť o konkrétnych detailoch, len načrtnem hlavné aspekty, ktoré navrhujem v mojej správe a taktiež e, potom si počkám na pripomienky kolegov. Hlavná zmena, ktorú komisia navrhuje, je vytvoriť e, hlavný e, stály zbor tejto agentúry. Vieme, že na externých hranicách máme komplikovanú situáciu a tento návrh sa zaoberá týmito aspektami, tak aby sme mali v dispozícii personál, ktorý bude rozmiestnený na hraniciach ja by som chcela dodať do zloženia tohto zboru viac flexibility a taktiež e, lepší, flexibilnejší harmonogram, tak aby sa to všetko podarilo. Viem, že aj v médiách, aj inde bolo veľa otázok a tieto sa teda týkali rady a ostatných inštitúcií. Taktiež tam máme návrh štvrtého typu e, personálu, tam by bolo 3000 zamestnancov, ktorí boli využívaní v prípade núzovej situácie. A taktiež máme kategórie 1 až 3, ktorých zloženie sa e, zmení, výši maximálne o 30 Maximálny prah by bol 7 tisíc, bolo to teda medzi 5 tisíc až 7 tisíc agentami. Postupným spôsobom by sa navyšovali stavy personálu a dostali by sa na tú maximálnu úroveň v rok, kedy vstúpi do platnosti celé nariadenie. A ďalšia dôležitá téma, to sú návraty, navracanie. Ja chcem, aby sa tam posilnili odvolavky na návraty, ale zároveň vidím, že je treba to prepojiť so zábezpekami dodržiavania základných práv. Tu zavrhujem 5 takýchto zábezpek, ktoré by boli záväzné pre agentúru pri budúcich návratoch z tretej krajiny do inej tretej krajiny. A akákoľvek dohoda s takýmito tretimi krajinami by musel obsahovať doložky o dodržiavaní ľudských práv týchto osôb, malo by to byť všetko komunikované hneď Európskemu parlamentu a taktiež musí byť dispozícii vyhodnotenie eh, návratového procesu do tretej krajiny, pokiaľ majú teda prebiehať takéto misie návratov z jednej tretej krajiny do druhej. Taktiež navrhujem obmedziť počet krajín, z ktorých by takéto návraty prebiehali a zásahy by sa mali obmedziť len na krajiny, ktoré sú považované UNHCR za bezpečné krajiny. Ja si myslím, že toto je naj kontroverznejší bod, alebo jeden z najkontroverznejších, takže teším sa na návrhy tenových spravodajcov a ďalších, a tak ako toto sfunkčniť na papíri, ale aj v teréne. Čo sa týka základných práv, tak e, tu už som dostala spätnú väzbu od kolegov a preto som tam vložila e, veľmi hutné odvolávky v priebehu celého textu, aby sa posilnili právomoci úradníka pre e, podávanie stiažnosti a taktiež podržovanie základných práv. Je tam taktiež prepojenie s agentúrou pre základné práva. Ja som bola v kontakte s mnohými, ktorí čoli takýmto situáciám na externým hraniciam a hlavný problém, ako sa očakávalo, je nedostatok ľudských aj finančných zdrojov. V tomto zmysle navrhujem prepojenie rozmiestneného personálu a vybavenia zo strany členských štátov. Hostujúci členský štát by si mal rozmyslieť, e, aké výkonné právomoci zverí e, tejto agentúre, taktiež či tam budú dispozície napríklad strelné zbranie v priebehu misie, ale taktiež chcem vymazať výkonnú e, moc alebo kompetenciu agentúry, ktorá sa týka schválenia alebo zametnutia víz. Myslím si toto podľa princípu subsidiarity. A čo sa týka ďalších zmien, ktoré navrhujem v mojej správe, školenie by malo byť neoddeliteľnou súčasťou e, akcií agentúry. Taktiež tam chcem zaviesť e, interný mechanizmus kontroly kvality a taktiež e, externú kontrolu všetkých školiacich programov. Je tam treba zaviesť horizontálny prvok, ktorý by sa týkal všetkých sektorálnych dielov aktivity tejto agentúry. Myslím si, že e, školenie je zásadné, taktiež treba posilniť úlohu Európskeho parlamentu vo všetkých aspektoch agentúry alebo kontroly agentúry. Toto je v súlade s dohodou, ktorá bola dosiahnutá pred dvomi rokmi s ostatnými inštitúciami, takže rozhodne to nie je nič nové. Taktiež, čo sa týka e, styčných dôstojníkov, tak tam by to nemalo byť dočasné, pretože je to obvykle na dlhšie obdobie, čo sú menovaní takíto dôstojníci a taktiež navrhovaných, e, v navrhovaných zmenách. E, navrhujem, aby takíto dôstojníci sa mohli nachádzať v tretich krajinách mimo územie EÚ, pokiaľ sú tieto zapojené do operácií návratov. A taktiež mali byť tieto posting alebo tieto pracovné pozície zatraktívnené. Je treba posilniť dohľad parlamentu. Ako vidíte, je to veľmi široký návrh a už sa teším na názory všetkých tenových spravodajcov a ďalších zainteresovaných kolegov. Teším sa na vaše pripomienky k môjmu návrhu. Čo sa týka obdobia alebo v priebehu celého obdobia, kedy môžete zasielať pozmenujúce návrhy a dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť kompromis, ktorý podporí čo najviac kolegov z čo najväčšieho počtu politických skupín. Ďakujem. Ďakujem pani Mecola za túto prezentáciu vašej správy a teraz budú hovoriť mi spravodajcovia. Prvý mi spravodajca je pán Müller. Ďakujem pekne. V roku 2016 spolu s zákonodárca rýchlo prijal nariadenie Frontex a nadobudlo účinnosť v ten istý rok a stala sa z Frontexu plnohodnotná európska agentúra a mandát bol výrazne rozšírený. O dva roky neskôr komisia navrhuje ďalší návrh. Ide o to opäť posilniť mandát úlohy tejto agentúry. Chcem sa poďakovať pani spravodajky Nemecule za vynikajúcu prácu správa odzrkadluje návrh komisie. Ja som si správu pozorne prečítal. Spravodajkyňa tam však e, zapracovala mnohé, e, čo môžem uvíňať, uvítať, napríklad posilniť e, aspekt základných práv agentúry, zameranie na školenia, odbornú prípravu a posilniť aj úlohu Európskeho parlamentu. Čo sa týka stálych úloh, tu sa má stavať e, na za, za existujúcom rezervuáre 1100-1200 e, spolupracovníkov a aj úloha tretich krajín je dôležitá. Ja nie som presvedčený o tom, že takéto ustanovenia boli potrebné v roku 2016 a nie som o tom presvedčený ani e, dnes. Skôr sa to týka zahraničnej politiky EÚ a nie až tak e, spravovania vonkajších hraníc EÚ. Dať výkonné právomoci stálemu orgánu Frontexu na zvýšenie operatívnej účinnosti, to je niečo, na čo sa treba pozrieť zbližšia. Členovia by dostávali pokyny od dotknutých členských krajín, ak som to správne pochopil, ale e, to znamená, že členské krajiny by naďalej boli zodpovedné za akciu e, agentúry. A ja si myslím, že mandát agentúry by mali ísť ruka v ruke so zvýšenými úlohami a väčšou potrebou skladať účty. Týka sa to aj vymenovania výkonného riaditeľa a jeho námestníkov. Moja skupina bude určite konštruktívne spolupracovať na tejto správe. Myslíme si totiž to, že je dôležitá a socialisti a demokrati teda budú k nej aj takto pristupovať. Ďakujem. Ďakujem, pán Niedermüller. Pán Vistisen. Ďakujem. Áno, pochopil som, že hovoríte o mne. Vážený prítomný, vážená pani spravodajkyňa, ďakujeme za tento dokument. Môžeme z neho vychádzať. Podporujem agentúru Frontex. Nemáme vnútorné hranice, e, čo znamená, že spravovanie vonkajšej hranice je niečo, za čo sú zodpovedné všetky členské krajiny a treba to teda brať aj vážne ale migračná kríza ukázala, aké sú slabé miesta a nedostatky v našich existujúcich mechanizmoch. Ja si myslím, že agentúra tu naozaj môže pomôcť e, posilniť ju personálne, aj čo sa týka zariadenia, posilniť aj pravomoci napríklad aj pri navracaní neúspešných žiadateľov o azyl, lepšia spolupráca s tretimi krajinami a taktiež zapojenie Eurosúru do práce tejto agentúry. S tým sa môžem stotožniť, ale so zmenou zodpovednosti nesúhlasím až tak, čo sa týka politiky, ktorou sa táto agentúra riadi. Nie je priateľné, že v naliehavých situáciách by nebola zodpovedná rada, ale komisia. To je pre EKR skupinu Červená čiara. Samozrejme, že agentúra by za toto mala zodpovedná a nie je za to aj zodpovednosť za konkrétne akcie. Potom počet e, tých e, nových zamestnancov je trošku sporná a tiež e, posilnené úlohy pri návratoch. Tu rozumiem obávam a dúfam, že sa budeme môcť dohodnúť. My sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za Alde, pán Dupré. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja nahrádzam kolegyňu Chris Beck ospravedlňuje sa za neprís- neprítomnosť, takže ja prečítam to, čo vám chcela povedať. V prvom rade chcem poďakovať spravodajkyni, pretože odviedla vynikajúcu prácu za veľmi krátku dobu. Poukázala na viacero zaujímavých aspektov, čo sa týka tejto agentúry, jej právomoci, ale aj zamestnancov a ich odmeny Spravodajkyňa chce posilniť e, rešpektovanie základných práv a navrhuje aj vytvorenie skupiny na kontrolu, to je podľa mňa zaujímavá myšlienka. Podporujem ju aj pri jej návrhu posilniť e, zodpovednosť úradníka pre základné práva. Musí mať všetky e, potrebné vedomosti a musí mať aj dostatok prostriedkov pre svoju prácu a predložím niekoľko pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov, zaujímavé viacerých cieľov. Stály počet zamestnancov. Poprvé, neviem, nakoľko je súčasný návrh realistický, pretože tých stálych zamestnancov má byť od roku 2020 10 tisíc. To by sa asi ťažko uplatňovalo. Čiže tu chcem trošku vyššiu flexibilitu, hlavne čo sa týka tých lehôd. Po druhé, odborná príprava tu spravodajkenia už posilnila príslušné ustanovenia, ale ja chcem, aby agentúra školila e, pohraničiarov a členov pobrežnej hliadky. Tým posilníme internú kultúru tejto agentúry a musí byť schopná si sama svojich e, ľudí školiť. Po tretie, chcem ujasniť aj e, návrh nariadenia, skôr ho zjednodušiť, napríklad tie výkonné úlohy a všetko, čo súvisí s prístupom k údajov, čo e, úradníci môžu alebo nemôžu spraviť. To si musíme objasniť. Po štvrté, dôležitá otázka, ktorá môže byť predmetom diskusie, dokazujú to predrečníci, napríklad eh, návrat eh, do tretich eh, krajín zo strany agentúry. S tým mám zatiaľ problém a porozmýšľame aj nad ďalšími bodmi. Napríklad to, čo sa povedalo minulý týždeň, veľmi dôležité na tomto výbore. Fabrice Leggeri, riaditeľ agentúry, povedal, že spravovanie hraníc to neznamená iba riadenie migračných tokov, ale aj boj proti organizovanému zločinu, terorizmu a tak ďalej. Myslím, že musíme porozmýšľať so všetkými kolegami nad tým, ako toto zdôrazniť. Takže toto môžem povedať v mene ALDE, to sú hlavné línie a predložíme pozmenujúce, doplňujúce návrhy v stanovených lehotách. A ešte raz sa chcem poďakovať spravodajkyni Mecole. Naozaj odvedla vynimočnú prácu a naviac eh, veľmi pozorne načúvala kolegom. Takže toľko v mene pani Grisbeck. Ďakujem, pán Depré. Pani Ana Gomez? Zdá sa, že nie. Možno, že by sme mohli dať eh, priestor komisii. Takže po jednotlivých rečníkoch teraz komisia. Nemám až tak čo dodať eh, v tomto štádiu. Eh, my sme si tú správu prečítali s veľkým záujmom. Bolo to naozaj veľmi rýchlo vypracované, ale je to mimoriadne kvalitné zároveň. Ale komisia naozaj na teraz sa nemôže vyjadriť k navrhovaným doplňujúcim, pozmenujúcim návrhom ani k obsahu tejto správy, návrhu správy. Ďakujem. Pani Mecola, ja budem hovoriť po malcky teraz. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili. Mm, znelo to pozitívne. Možno, že zareagujem na niekoľko bodov, ktoré tu odzneli. Výkonné právomoci. Ja som tam preto dala tú ďalšiu zábezpeku a síce upresniť, že členská krajina hostujúca dá tú výkonu právomoc, udeli tú výkonu právomoc. A to by bolo potrebné počas konkrétnej operácie. Potom ten počet 10 tisíc zamestnancov do roku 2020. Áno, tú lehotu stanovila komisia. Ja tvrdím, že je to príliš ambiciozne. Hovorila som so zastupcami rôznych vlád a myslím si, že by bolo rozumné tú lehotu predlžiť. A potom tá ehm, školiaca akadémia alebo na akadémia pre odbornú prípravu, tak ako Natálii Griesbeck ehm, si myslím, že by to malo byť e, vykonávané interne, aby to bolo jednotné školenie. Áno, viem, že sú isté ťažkosti. Možno, že sa niektorí boja, že to bude stať príliš veľa peňazí, teda, že by to bola akadémia iba pre e, zamestnancov Frontexu e, z jednotlivých členských krajín ale možno, že by som to tu mohla ešte nejak presnejšie naformulovať. A ešte organizovaný zločin a terorizmus. Tu by sme to tiež mohli ešte posilniť nad rámec toho, čo som už navrhla. A preto budem spolupracovať naďalej s kolegami. A návraty ešte, ako som už povedala, je to kontroverzné Myslím, že by sme sa tu vedeli posunúť vpred. Ja som tam navrhla tých 5 obmedzení. Možno, že by sme mohli mať zoznam krajín. My sme sa ale stretli s pánom Ledgerim a on nám povedal, že ak by sa na nás obratila tretia krajina v kontexte návratu, do bezpečnej krajiny, tak potom si treba priznať, že to nakoniec môže byť nejaká e, susedská krajina EÚ. Uvidím, ako naformulujem kompromisy vo svetle toho, čo tu odznelo. Ďakujem. Ďakujem. Zdá sa, že to môžeme uzavrieť. Takže teraz posledný balík o vízach. Ja som spravodajca, takže ak dovolíte, tak budem zároveň predsedajúci aj spravodajca. Uvediem túto záležitosť. Bod 8. Návrh eh, pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov k vízovému kódexu. Ja som spravodajca. V tom kódexe sa upresňujú postupy na vydávanie víz pre krátke pobyty a letišné tranzity. Spolu 284 pozmenujúcich doplňujúcich návrhov bolo predložených. Takže ja najskôr vysvetlím moju správu alebo môj pohľad na tieto pozmenujúce a doplňujúce návrhy, ale to chcem prepojiť aj na bod 9, s bodom 9. Humanitárne víza, opäť som ja spravodajca. Ale najskôr tie pozmeňujúce, doplňujúce návrhy v kontexte kódexu pre víza. Čiže bolo ich veľa v kontexte tejto správy. 174 z pera GUE, 36 ALDE, 35 zelený, 13 EPP a 4 SAD. A ešte 20 z ENF. Nikto z EKR. Oni sú asi spokojní s návrhom komisie. Väčšina návrhov je z pera EPP ALDE, teda tej technickej povahy. Ide o samotné fungovanie tohto kódexu. Návrhy zelených a GUE sú potom skôr všeobecnejšej povahy alebo politickej povahy. Niektoré sú tiež technickej povahy, ale mnohé chcú skôr posilniť humanitárny rozmer tohto kódexu. Ja som intenzívne spolupracovala s tieňovými spravodajcami, aby sme sa dopracovali ku kompromisom, ako to býva zvykom. Pracujeme rýchlo, pretože ide o to, aby sa dalo hlasovať na výbore LIBE 3. decembra. A to je potrebné na to, ak máme dosiahnuť schválenie tohto spisu ešte pred koncom tohto volebného obdobia a toho času už naozaj neostáva tak veľa. A do februára by to malo byť ukončené, pretože potom sa budeme musieť zamerať na úplne tie záverečné spisy v tomto volebnom období. Takže ja počítam s vašou pomocou. Všetky pozmeňujúce, doplňujúce návrhy sa nebudú dať obsiahnuť do kompromisov, pretože niekedy ten rozkol je príliš veľký. Ak by sa to nepodarilo, formou kompromisu, tak by e, sa o tých konkrétnych návrhoch e, hlasovalo samostatne. To je, myslím, že rozumný postup. A teraz hlavné skupiny návrhov podľa tém. Amendments on facilitating. Pozmenujúce návrhy o uľahčovaní vydávania víz, konkrétne na podporu profesionálov v oblasti kultúry a športu SND EPP GUE Myslím si, že tá dohoda je pravdepodobná na podporu týchto pozmenujúcich návrhov. Druhá téma zdravotné poistenie pri cestovaní. Aby sa uľahčilo, jednoducho je lepšie to vymazať. A tretí okruh, poplatky za víza. A tu sú pozmenujúce návrhy rôznorodé. Niektoré chcú znížiť poplatky za víza, iné zvýšiť tieto poplatky, iné to chcú usústiažniť s vekom, členstvom v organizácii občianskej spoločnosti a ďalšími podmienkami. My by sme chceli, aby tieto konštruktívne prvky pán Gérard Dupré e, naozaj takéto predložil a možno na základe týchto konštruktívnych prvkov by sa dal zostaviť kompromis, tak ako sme povedali na jednom z prvých stretnutí e, tieňových spravodajcov a na ďalších odborných zasadnutiach. Ja som pripravený k 29. prijať kompromis, ak sa ústne dohodneme, že budú poplatky. Štvrtá téma sa týka služieb. Zvážil som vaše pozmeňujúce návrhy a myslím si, že moja 23 a 163 od pána Gerarda Dupré sú kompatibilné a mali by sa stať základom kompromisného pozmenujúceho návrhu. A čo sa týka článkov 17 bod 4, servisné poplatky by mali pokryť všetky náklady súvisiace s predložením žiadosti o víza, aby sme dostali e, podmienke istoty pre zákazníkov istého právneho prostredia. Ďalej tu máme ďalšie návrhy na kompromisy. Spolu s e, tieňovými spravodajcami by som rád použil základ, e, ako základ text pána Dupré. Ďalej, jednotné víza, článok 24. Základná vec, o ktorej, sa, o ktorej tu ide, je tzv. kaskadový systém. Každý sa snaží zlepšiť súčasný systém a to je aj možné prijatím prvého návrhu komisie a potom uľahčiť prístup k nasledujúcim vízam vo svetle pozmejúci návrhov pána Dupré 194 a 193. Zvyšok pozmejúcich návrhov predložených k tomuto bodu, ja by som vás naozaj rád veľmi poprosil, aby ste poprosili, aby ste podporili môj pozmejúci návrh 33. Bolo by veľmi ťažké pre mňa ešte ísť ďalej v kompromise. Potrebujeme tento pozmeňujúci návrh a v prípade potreby sa bude musieť o ňom hlasovať oddelenie. Ďalej. Ďalšia téma, migračné záležitosti. Ja z osobného, ale aj z politického hľadiska si myslím, že tento rozmer by nemal byť e, takto vypichnutý, pretože už sme urobili dosť ústupkov a výnimiek, ale je možné aj hlasovať oddelenie k tejto veci, ak by ste nesúhlasili s môjim návrhom vymazať migračné a bezpečnostné rizika ako celý okruh, celý kompromis, ktorý nie je až taký potrebný podľa mňa. To je v súvislosti s líniami pani Valero a pani Veržia. A kľúčová vec tejto správy je prepojenie s readmisiou s článkom 25. Veľká časť politických skupín mm, používa vízovú politiku ako zlepšenie spolupráce s tretími krajinami pri readmisiách. Ja, ja som veľmi proti takejto logike. Ja nevidím žiaden základ pre návrhy komisie v tejto oblasti, ani dôkazy. Žiadne empirické dôkazy, aby takéto niečo sa mohlo podporiť. Počas mnohých stretnutí sme tejto veci hovorili a keďže je tu viac rozmanitých pozmeňujúcich návrhov, teraz je tu jasné, že určité prepojenie bude musieť byť ako kompromis e, pripravené. V súčasnosti na tomto kompromise pracujeme a dúfajme, že bude vyvážený tento text a čo skoro bude uzrieť svetlo sveta. Pán Dupré, systém, ktorý na jednej strane strane by mal motivovať krajiny, ktoré sú ochotné spolupracovať v readmisii a nie len čeliť negatívnym dôsledkom svojich rozhodnutí, ale určitá rovnováha. Motivovanie a prepojenie s readmisiami. To by mohla byť eh, báza kompromisu. A napokon by som sa vyjadril k humanitnému rozmeru víz. Viete, že pre mňa bolo dôležité uviesť humanitárne víza práve v tejto tematike, v tomto spise. A zdá sa, že to je možné, pretože rada sa stavia do opozície, ale komisie a väčšina snemovne sú za. Takže jediná cesta, ako sa pohnúť ďalej, je naozaj použiť e, vlastnú správu z vlastnej iniciatívy o humanitárnych vízach a po súčasnej diskusii o, o vízach vo všeobecnosti. Bude tu aj správa ďalšieho výboru, ďalšia správa o humanitárnych vízach a budú to dve paralelné veci. 3. decembra bude Libe hlasovať a ak e, plenárka schváli túto tematiku, tento spis, to nám dá čas, aby sme využili toto pracovné obdobie Európskeho parlamentu až e, do Vianoc, ja teda dúfam až dovtedy, a potom dúfame, že budeme mať mandát ako Európsky parlament. To by bolo optimálne. Vždy som veril, že politika víz by sa dala využiť na to, aby sme zdôraznili naše záväzky a opäť viedli naše záväzky voči zahraničným aktivitám. Zlepšilo by to náš imič vo svete a práve preto som pripravil niektoré pozmeňujúce návrhy, aby sme posilnili e, tento smer. Pani Veržia a pani Valero uvideli, urobili to isté. E, niektoré myšlienky by sme tu mohli uplatniť, ale ak sa nám nepodarí získať podporu pre tie závažné kompromisy, tak sa bude musieť o nich hlasovať oddelenie. Dúfam, že väčšina tohto výboru chápe, že humanitárny rozmer vízovej politiky podporuje túto správu zvláštnej iniciatívy INI o humanitárnych vízach, o ktorej budeme hovoriť neskôr. Teraz budú mať slovo tieňoví spravodajcovia. Pán Deker, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem, pán spravodajca v jednej osobe. Myslím si, že je zásadné žiadať o prepracovanie vízového kódexu ešte pred začiatkom nového roka a hlasovať o tom. A chcem poďakovať preto spravodajcovi za jeho úsilie, taktiež neviem spravodajcom a chcem vás požiadať, aby ste prosím sa pokúsili dospäť ku kompromisom. My sme dnes v takej situácii, že potrebujeme optimálnu spoluprácu s tretími štátmi. Predovšetkým tu ide o obchodníkov a umelcov a športovcov a turistov. No a my chceme, aby pre týchto ľudí bolo jednoduchšie prichádzať do Európy a preto potrebujeme zjednodušenie systému vydávania víz. Okrem toho by to mala byť v podstate páka v podobe e, víz alebo vydávania víz, kde by sa členským e, štátom takto pomáhalo pri vydávaní rozhodnutí o návrate alebo readmisii. V mene EPP by som chcel ešte zopakovať, že takáto vízová politika, ktorá readmisie má za svoj základ, je pre nás veľmi dôležitá. My chceme konštruktívny vzťah s tretími štátmi a preto by malo byť jednoduchšie získavať príslušníkov pre príslušníkov týchto krajín víza, ale pokiaľ tam bude nejaký problém, tak to musíme vidieť dôsledky. Jedna vec nepôjde e, bez druhej a predloženej správe vidíme určitý obsah, ktorý zatiaľ nemôžeme definitívne e, prijať, napríklad rozšírenie definície, napríklad e, toho, ako športovci sa môžu dostať k takémuto vízu, predovšetkým automatické zohľadnenie Eh, členov rodiny, to mm, si myslíme, že nie je dobré. Čo sa týka pracovná, eh, pardon, turistického cestovného poistenia, tam chceme podnúknuť alternatívu a pozrieme sa možno, s eh, akými kompromismi sa tam bude dať pracovať. Čo sa týka poplatku za udelenie víza, tak tá nám je jasné, že by sa tam to malo odzrkadliť aspoň miera inflácie, pretože momentálne to tak nie je. Myslíme si, že polovica nákladov momentálne nie je vôbec pokrytá, teda v tom navrhovanom poplatku. A v medzinárodnom porovnaní si myslíme, že šengenské víza už sú dosť cenovo dostupné a chcem povedať, že vízový poplatok v podstate nemôže byť bodom, na ktorom by niečo, nejaké rokovania mali stroskotať, pretože kto si nemôže dovoliť šengenské vízum, tak ten sa v Európe ďaleko nedostane, pretože my tu máme dosť vysoké náklady na život, ktoré absolútne prekračujú nejaké náklady na vízum. Ďalej, čo sa týka e, členov mimo vládov, ktorí sú mladší než 40 rokov, tam myslím si, že by sa to stretlo e, s, v podstate so smiechom, keby sme niečo takéto e, zavádzali, Myslím si, že o toto nám skutočne nejde. A navrhované vypustenie časti týkajúci sa migrácie a bezpečnosti v tejto správe. Mm, toto nepríjmame. Myslím si, že spravodajca už si dokáže predstaviť, že tu bude musieť navrhnúť menovité hlasovanie, aby bolo jasné a prehľadné, kto toto podporuje, kto nie. Toto sú dve najdôležitejšie témy pre občanov, takže sme vedieť, kto by to tam nechcel mať. Ďalej, čo sa týka krátkodobých víz, tam to je naďalej problematické, vidíme tam veľké bezpečnostné riziko a taktiež vo viacerých ďalších bodoch budeme nesúhlasiť, ale budeme súhlasiť s kompromisom, ale musia byť jasne a zrozumiteľne, jednoznačne naformulované. Budeme to ale potrebovať trochu času, až bude takýto text k dispozícii, tak potom budem môcť e, podporiť túto správu v mene EPP. Ďakujeme. Pani Stevens, nech sa páči, teraz máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, rovnako ako predrečník by som rada poďakovala spravodajcovi a tieňovým spravodajcom za ich spoluprácu, pretože toto je veľmi dôležitý spis. Som veľmi rada, že sa tam zaznamenal pokrok a je to tiež veľmi dôležité, keď chceme podporiť cestovný ruch, oblasť turizmu, že musíme ľudí presvedčiť, aby navštívili Európu. A potrebujeme jasné uniformné vízové postupy, to dôležité aj pre obchodníkov, pre hudobníkov, rôznych iných, eh, rôznych interpretov, pretože toto je pre nich dôležité. Ďalej tu máme navštívnikov napríklad kúpelov a rovnako ako povedal už kolega za EPP, moja politická skupina má taktiež určité pripomienky k tomuto návrhu spravodajcu. A vo všeobecnosti chceme nechať niektoré veci tak, ako navrhovala komisia, takže pošleme pozmenujúce návrhy a pozrieme sa na niektoré konkrétne veci, čo sa týka napríklad športovcov alebo kultúrnych eh, pracovníkov, spevákov a tak ďalej. Myslíme si, že by mali mať rovnaké vízové podmienky, tak ako pre všetkých, to je dôležité. Čo sa týka eh, zdravotného cestovného poistenia, tak my nepodporujeme vypustenie, pokiaľ je osoba chorá, tak samozrejme to prináša určité náklady a samozrejme nám predsa nejde o to, aby sme platili náklady za nejakého cestujúceho, takže je treba zaručiť, že tieto osoby budú riadne, korektne poistené, tak aby, teda keď budú u nás na návšteve v Európe a samozrejme musia si v prípade choroby sami uradiť tieto náklady. Takže je potrebné zdravotné cestovné poistenie. A čo sa týka poplatku za vízum, tak podporujeme jeho zvýšenie, pretože je veľmi dôležité, aby všetky náklady boli pokryté, ale taktiež sme pripravení preskúmať určité výnimky, napríklad čo sa týka e, neplnoletých osôb, tam, že bola nejaká znížená cena alebo znížená e, sadzba. A čo sa týka externého poskytovania služieb, myslím si, že tam by sme to taktiež nemali hradiť. Toto si ľudia ktorí chcú využiť takéto externé služby, si to musia sami uhradiť. A čo týka prepojenia medzi e, udelovaním víc a readmisiami. Viem, že vy ako spravodajca toto nepodporujete, takéto prepojenie, ale my si myslíme, že toto prepojenie je dôležité, keď chce nejaká krajina využívať e, lepší vízový režim, tak je dôležité, aby taktiež spolupracovali e, v rámci readmisných dohôd, pretože jedna vec patrí k druhej, aby sme sa vyhli tomu, že tretie krajiny nebudú spolupracovať na readmisiách. Myslím si, že je logické, aby sme tam vytvorili prepojenie medzi týmito dvomi vecami. A čo sa týka humanitárnych víz, Poznáte moje stanovisko. Je to tiež, e, nie je to v tomto spise, ale súvisí to s tým, humanitárne víza, tam naďalej opakujeme, že nevidíme žiadnu pridanú hodnotu vo vytvorení európskeho humanitárneho víza, pretože členské štáty už aj tak majú systém národných humanitárnych víz a my, nám sa nezdá byť múdre zasahovať do národných kompetencií a do národného rozhodnovania pri udelovaní víz. Bolo by dobre, keby Európa od toho dala ruky preč a aby sme túto tému prenechali členským štátom, pretože v konečnom dôsledku sú to členské štáty, ktoré, to musia, ktoré si musia rozhodnúť, kto sa dostane na ich územie a kto nie. Takže by sme, my preto naďalej protestujeme proti prepojeniu medzi vízovým kodexom a humanitárnym vízom. Takže poznáte naše stanovisko, ja to len opakujem a pošlem pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Stevens, Dupré. Pani Stevens, pán Dupré, ďakujeme. Uh, merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som uvítal vašu snahu. Viem, že to nebolo tak ľahké dokončiť pre vás, pretože najskôr ste chceli mať ustanovenia o humanitárnych vízach v kódexe, nakoniec sme sa e, nezhodli, nakoniec sme sa zhodli na to, že to bude oddelené, ale súbežne s vízovým kódexom. Teší ma tiež, že ste zohľadnili mnohé naše pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Vďaka. A myslím, že naše návrhy vychádzajú alebo sa nesú v duchu kompromisov priateľných pre mnohých. Možno, že jedna vec, ktorá mi chýbala vo vašich slovách. Poprvé, chceme, aby členské krajiny mali možnosť pri všetkých žiadateľoch priamo poslať žiadosť na konzulát členskej krajiny, nejakej členskej krajiny. Nie sme proti nejakému poskytovateľovi služby, ale táto možnosť by mala byť zachovaná. Po druhé, nehovorili ste o tom podľa mňa. Chceli by sme, aby žiadosti museli byť predložené najneskôr 9 mesiacov pred začatím, e, začiatkom cesty. E, častokrát e, sa cestuje lietadlom, tie e, ceny leteniek sa veľmi menia, takže takto by to mohlo umožniť rodinám e, chcieť prísť na návštevu do EÚ. Teraz ceny víz, <clears throat> poplatky za víza. Súhlasili sme s vyšším poplatkom, tak ako navrhovala komisia, ale chceme tam tri zmeny. Keď si niekto žiada o víza a už um, odovzdal platné biometrické údaje, tak tá žiadosť, tak by teda ten poplatok mohol byť nižší a taktiež menej pre deti od 6 do 18 rokov a členovia rodiny štátneho príslušníka EÚ, tak ak je to v článku 5 smernice, ehm, by nemali platiť za víza, pretože je to tak explicitne naformulované v článku 5. A lehota na spracovanie žiadosti. 10 dní sa nám zdá byť rozumné, ale mohlo by sa to skrátiť pre tých žiadateľov, ktorí už majú e, zaznamenané biometrické údaje vo VIS. Potom opätovná admisia. Vy ste síce proti, ale my sme za to prepojenie s readmisiami a ak som to pochopil správne, tak by ste mohli urobiť krok našim smerom, teda aby sa nepostihovali občania, ale lídry e, niektorých krajín, ak by nesúhlasili s prepojením e, otázky víz a readmisií. A posled, na poslednom mieste spomeniem, že po nadobudnutí účinnosti nariadenia komisia má vyhodnotiť zrušenie vízových nálepiek a v prospech elektronických. Predsa len máme nové technológie, malo by to byť dematerializované, takže si myslíme, pán predseda, že by bolo dobre k tomuto nabádať aj komisiu, pretože sa tvária, že sú moderní, takže by naozaj mali v plnej miere e, využiť e, dostupnú technológiu. Takže sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s vami a naozaj vďaka za všetko, čo ste spravili pri týchto dvoch spisoch. Pani Veržia teraz. Ďakujem, pán predseda. A ja vítam našu spoluprácu. Myslím, že sa dopracujeme k dohode, ale musí tu byť dobré vôľa. Na jednej strane sú tí, ktorí snívajú a tí, ktorým záleží na bezpečnosti. Ja si myslím, že na bezpečnosti nám záleží všetkým. Ja už roky sledujem otázku víz, viem, ako sa to vyvíja od prvej reformy vízového kódexu, takže naďalej by sme sa mali navzájom rešpektovať aj naše jednotlivé postoje. Pre moju skupinu politika víz je súčasťou imidžu EÚ vo svete a cez túto politiku jasne dávame najavo, koho by sme chceli na územie EÚ pritiahnuť. Je to vlastne aj právo na mobilitu. E, týka sa to športovcov, umelcov, študentov, mimovládnych organizácií. A myslím, že treba dbať na to, aby sa to nepostihovalo podľa finančných prostriedkov žiadateľov. Takže sú tu predsa len kategórie, ktoré by mali byť e, oslobodené od poplatkov, napríklad neplnoletí do 18 rokov. Tu by vlastne nemala byť vízová povinnosť. Zvoliť inú vekovú hranicu ako 18 rokov to nedáva zmysel podľa mňa a mali by byť aj isté e, úlavy s poplatkou, tak ako to už naznačil pán Depre. Ak už e, sú vaše biometrické údaje v systéme VIS. To sa mi páči, myslím, že sa tu zhodneme. Lutujem, ale nikoho to ani vlastne neprekvapí, že sme zamietli e, humanitárne víza v tomto kontexte, ešte sa k tomu dostaneme. Ale čo sa týka žiadosti o humanitárnu ochranu, Ostane to v kontexte výsť, e, či sa nám to páči alebo nie, pretože členské krajiny túto možnosť si zachovať chcú. Tu by predsa len podľa mňa humanitárny aspekt mal byť naďalej zohľadnený. My sme proti nejakým spostredkovateľským službám. Vieme totiž to, že v niektorých krajinách to vedie k istým zneužívaniam. Takže by sme sa tu mohli dohodnúť, aby sa takéto možnosti zneužitia minimálne obmedzili. Súhlasím s pánom Depré a síce, že by sa nemala e, zrušiť možnosť e, využiť slu, konzulárne služby alebo diplomatické služby teda aby to nešlo výlučne cez e, nejakých sprostredkovateľov takýchto služieb. Chceme každopádne obmedziť to, aké poplatky si takíto sprostredkovateľe môžu uplatňovať, pretože, ako som už povedala, dochádza tu aj k zneužívaniam a možno, že aj vrátiť peniaze tým, ktorí by víza nakoniec nedostali. V niektorých krajinách totižto sú to obrovské sumy, ktoré sa pýtajú od tých žiadateľov a pritom je jasné, že nemajú skoro žiadne tie, šancu tie víza získať. Takže e, tu by sa ten výber nemal uskutočňovať výlučne na základe toho, kto si to môže dovoliť a kto nie. A v rovnakom duchu chceme, aby rodiny boli oslobodené od vízovej povinnosti v niektorých prípadoch, hlavne ak ide o deti, ktoré E, sprevádzajú napríklad nejakých športovcov alebo umelcov. Nerozumiem, prečo sa to nechce povoliť, toto oslobodenie od víz rodinných príslušníkov. Podľa mňa je to taký celok. A ešte na záver, prepojenie vzťah s readmisiou. Viete, že naša skupina nesúhlasí s prepojením medzi mobilitou a readmisiou. Ale každopádne si myslím, že návrh pána Dupré je rozumný. Nás totiž to znepokojuje to, že príslušníci tretich krajín by eventuálne mohli byť e, ako rukojumníci ich e, krajín, ich režimov. E, ne, im, tým žiadateľom treba odopierať víza, ale ich lídrom politickým. A potom je tu otázka krajín, kde je špecifická humanitárna potreba a bolo by nebezpečné, kedy krajiny, kde sa pošliapávajú členské, pardon, e, ľudské práva, by mohlo byť možné zneužívať e, vízovú politiku na postihovanie obyvateľov. Ja verím ale, že sa zhodneme na kompromisoch v najväčšej možnej miere. Ešte raz ďakujem spravodajcovi. Ďakujeme. Pani Veržia, za váš príspevok. Ďakujem vám všetkým. Ďakujem vám za poznámky a za námety. Je úplne samozrejme, že aj ja ako spravodajca som urobil maximum, aj vy, ktorí ste prispeli, ste urobili maximum, aby sme sa dopracovali ku rozumným kompromisom. Mnohýkrát, mnohokrát som vyjadril, a bolo to naozaj zložité a ťažké, keď sa blížime ku koncu mandátu, či to všetko dovršíme, či to dotiahneme do konca, čo sme rozbehli vo výboru Libe, výbore LIBE. Záležitosti základných práv, domáce záležitosti. Pretože musíme zlepšiť tieto témy ako odpoveď na potreby a žiadosti voličov. Čiže naše spoločné úsilia sa blížia ku koncu, už sa rysujú určité kompromisy. Ja som si určite poznamenal každý jeden námet a záverečné úsilie. Túto stredu bude odborné stretnutie o, na obed a toto odborné stretnutie e, zakotví, ukotví v texte e, záverečné kompromisy. Aby sme ušetrili čas, lebo máme toho toľko, veľmi často sa to vo výbore Libe stáva, že musíme zosumarizovať vo veľmi krátkom čase celé bloky otázok a vypracovať kompromisy, ale mnoho z toho, čo ste tu povedali, sa zapracuje do pozmenujúcich návrhov, napríklad tá možnosť vydávať víza na, konz- na konzulátoch, na ambasádach, potom otázka poskytovateľov externých služieb, ďalej tu ide o vyhodnotenie komisie po určitom časovom období. Takže ak sa môže poučiť zo skúsenosti pri tejto novej správe, urobíme to a mnohé námety, ktoré tu odznili, pán Dupré najmä, zapracujeme ich. A samozrejme možnosť zníženia poplatkov za víza tý, tak, aby posledná generácia systému VIS e, sa využila. Kompromisy sa zviditeľnia. Poprosím vás o veľkú spoluprácu, aby sme mohli naozaj tú našu rivalitu, ktorá nie je v Európskom parlamente až taká žiaduca, aby sme ju prekonali a dopracovali sme sa k výsledku. Na záver nášho zasadnutia dnes popoludní by som zmienil správu z vlastnej iniciatívy o humanitárnych vízach. Ako viete, to je, táto vec mi leží na srdci. Situácia je takáto. Konferencia predsedov navrhla pre Libe aby v decembri sa mohlo hlasovať o tejto istej téme pretože boli isté protesty. Ľudia sa rozhodli nehlasovať, jednoducho vyťahli karty z hlasovacích zariadení. Takže politická dohoda je tu prijať správu rýchlým postupom s cieľom hlasovať na plenárke v decembri. A kalendár bol už e, pred e, touto schôdzou rozdistribuovaný. Ten istý tým, tí istí tieňoví spravodajcovia, ja ako spravodajca, koordinátori LIBE, budeme mať veľmi stručný, e, stručnú lehotu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov to bude v podstate formalita. Takže politická dohoda sa nebude znovu otvárať a nebudú sa znovu otvárať žiadne témy, len sa budeme pridržať vyrokovaného textu a potom bude e, možné, aby Libe malo text, aby hlasovalo o tejto správe 3. decembra a záverečné hlasovanie bude na plenárke v Štrásburgu v decembri. toto je najdôležitejšie hlasovanie. Dúfam, že to bude v útorok alebo v stredu na plenárke. Myslím, že to je rozumné. V pondelok ľudia prichádzajú, vo štvrtok mnohí ľudia odchádzajú. To je celkom isté. Takže nech je to v útorok alebo v stredu, v rozumnom čase na plenárke v decembri. A cieľom je zabezpečiť, aby maximum, možný, ma, maximum hlasov bolo pretože potrebujeme kvalifikovanú väčšinu, aby boli všetky tieto balíky vyvážené a zviditeľnené. Prosím vás tu dnes o spoluprácu, o podporu. Bude sa prezentovať text, ktorý je identický s tým, o ktorom sa hlasovalo na plenárke bude to ten istý text, na ktorom sa zhodli pri predchádzajúcom hlasovaní v Libe politické skupiny a aby to bolo konzistentné a aby sme vyslali to správne posolstvo európskym občanom a aby verejná mienka, e, ktorá čaká, ako sa vyjadríme k tejto konkrétnej oblasti, e, sa mohla oprieť o tento text. Žiadam vás o spoluprácu, aby sa to naozaj uskutočnilo. Budeme hlasovať 3. decembra vo výbore LIBE a 10. alebo 11. 12. na plenárke v decembri. Prosím o spoluprácu. Chcel by niekto k tomu niečo povedať? Pani Gomez, vy sa hlasíte? Áno, pán predsedajúci. Ja vás chcem plne podporiť a apelovať spolu s vami na kolegov, aby naozaj podporili takúto aktivitu, ktorú vy navrhujete. Ako členka tohto parlamentu som sa cítila hrozne, keď som videla, čo sa stalo na poslednom plenárnom zasadnutí s touto správou a dúfam, že to, čo sa stalo, bolo iba nejaké nešťastné nedorozumenie a nebolo to politické rozhodnutie, ktoré zaujali veľké politické skupiny. Inak ďakujem pekne pani Gomez, pán Becker. Veľmi krátko, lebo tlmočníci 30 odídu. Dovolte mi teda krátko. Predovšetkým som veľmi rád, že bolo možné, aby táto tematika prišla znova na pretras a bude sa o nej znova hlasovať na plenárke sme skúmali, kto ako hlasoval k spisu predtým a potom zároveň nehlasovali k humanitárnym vízam, čo bolo prekvapenie a to bolo EPP. Rovnaký počet e, poslancov EPP a rovnaký počet poslancov SAD. Väčšina bola veľmi zaujímavá, to boli e, členovia politickej skupiny ALDE. Takže nejde tu o žiadne bizar, bizarné historky. Chcel by som vyjasniť, že v súčasnosti ne, si myslíme, že nie sú veľmi jasne vysvetlené niektoré záležitosti. Opäť vám predložíme, pán spravodajca, čo tým chceme povedať. Potrebujeme veľmi jasne si uh, objasniť. A, pán, a takisto kompromisy pána Dupré nie sú dostatočné, že by, ktoré by objasnili to, čo chceme. Sú veľké problémy. Kapacita konzulátov a ambasád napríklad a iné aspekty, ako viete, najmä to, že nie je z tohoto jasné, či tieto humanitárne výzva, víza náhodou mm, možno sú srdcu blízke mnohým kolegom. Ja budem rád, keď sa veľa ľudí vyjadri hlasovaním za, ale neviem, ako to naozaj bude. Iba hovorím to, že niekoľko vecí treba, treba sa na nich zhodnúť e, a nájsť ten kompromis. Takže dúfajme, že to spolu zvládneme. Ďakujem. Pani Veržia, aj vy by ste chceli sa vyjadriť? Ja chcem povedať, že spolupráca je samozrejma, bude to dôležité hlasovanie a je teda normálne, že si to budeme chcieť overiť, aby sme nemali žiadne pochybnosti o väčšine, ktorá pri hlasovaní má podporiť tento dokument. Má to byť kvalifikovaná väčšina, ako ste povedali, ale kvalifikovaná väčšina poslancov a poslankyň Európskeho parlamentu. 349 hlasov bolo za túto správu a 199 proti. Dohoda z, konferencia, z konferencie predsedov je taká, že to má aj zrýchlenie, ale s rovnakým znením. My sme to podporili. Takže nechceme tu opäť otvárať pandorinu skrinku. Mm, teraz e, nie je vhodná chvíľa predkladať kompromisy. Jednoducho je tu to znenie, ktoré máme na stole. Záverečné slovo. Videli ste, čo sa stalo. Chýbalo nám 26 hlasov k ku kvalifikovanej väčšine a potrebujeme kvalifikovanú väčšinu, aby to prešlo. Toto je to správne posolstvo, inak by bolo nemožné pochopiť, ako môže Európsky parlament vyslať takýto signál, keď hlasuje o výročnej správe, ktorá mimochodom je komplexná a má dosť výnimiek v sebe, aby bolo možné ju nechať odhlasovať touto väčšinou, kvalifikovanou väčšinou, aby je jasná, aby sme politickým skupinám umožnili za ňu hlasovať. Naozaj kompromisy za nimi je mm, dlhé a zložité vyjednávanie. Konečne sme to dali na papier a tieto politické kompromisy vydlaždili cestu a tomu, aby sa prijal vízový kódex. E, prosím, pošlite takéto posolstvo, takýto signál do vašich politických skupín, ktoré tu zastupujete, aby pri hlasovaní v decembri sa nám to podarilo, aby sa nám podarilo dosiahnuť to, čo sa nám nepodarilo predtým. Naozaj vám ďakujem za to, že tomu pomôžete. Prichádzame ku koncu dnešnému popoludnejšiemu zasadnutiu. Zajtra o 9. pokračujeme späť vo výbere, výbore eh, Libe. Ďakujem všetkým, dovidenia.